Ďakujem, dobrý deň. Poprosím vás, aby sme sa usadili, aby sme mohli začať. Začneme naše dnešné zasadnutie. Prvý bod. Schválenie programu schôdze. Ak nie sú pripomienky, považujeme agendu za schválenú. Bod 2. Mám hm, oznámenie možnosť dvoch ústnych otázok. Koordinátori ECON schválili eh, otázku o BEPS 207 o digitalizovanej eh, eh, ekonomike a takisto schválili ústnú otázku pre komisiu o inštitúciách a orgánov hospodárskej a menovej únie pre predchádzanie konfliktu záujmov. 27. novembra sme rozoslali poslancom tieto otázky nosno dopovedanie. Ďalší bod je informácia o prebiehajúcich medziúčtovných rokovaniach. Poprvé, prvý bod sa týka crowdfundingu. Tretí trialóg prebehol k tejto téme 25. novembra. Parlament a rada pokračovali v rokovaniach o miere harmonizácie a taktiež o Prahu pre jednotlivé projekty, ktoré sa budú financovať cez tieto platformy a tiež sa rokovalo o rozsahu pôsobnosti nariadenia. Zatiaľ sa dosiahol pokrok v týchto témach, ale všetky body ešte stále sú predmetom ďalších rokovaní, najmä otázka ochrany investorov. To sa bude prejednávať na 4. trialógu 11. decembra. Ďalej druhý trialóg. To sa týka taxonómie tento trialog prebehol 20. novembra. Prebehla prvá výmena názorov o otázkach, ktoré sa týkajú spravovania platforma odhrateľnom financovaní, ďalej návrh rady pre členské štáty a ich expertné skupiny, ďalej využívanie vykonávacích delegovaných aktov a tiež ustanovenia, ktoré sa týkajú dohľadu. Potom diskusie prebehli taktiež o konceptoch eh, umožnenia prechodných činností a tiež o prepojení eh, medzi pre odhaľovanie a taktiež o návrhu taxonomie. Rokovania pokračovali 27. novembra v stredu. Tam zúčastnené strany absolvovali prvú výmenu názorov o požiadavkách, ktoré sa týkajú technických e, kritérií analýz, taktiež takých činností, ktoré majú výrazný dopad na životné prostredie negatívny a tiež o reviznej doložke o článkoch 1 až 4 sa dosiahol výrazný pokrok a tiež o rozsahu pôsobnosti nariadenia o definíciách a taktiež o článkoch 5 až 12 vrátanie E, ekologických cieľov. Ďalší trialog prebehne zajtra, 3. decembra. Teraz prejdeme k najvýznamnejšiemu bodu dnešného popoludnejšieho zasadnutia a síce menový dialog s pani Lagarde. Chcela by som ju týmto srdečne privítať novo zvolenú prezidentku Centrálnej banky, pani Christine Lagarde. Prebehne eh, v tomto roku posledný menový dialog, eh, ale je to prvý dialog s pani Lagarde. Predchádzajúci dialog prebehol, ako si ste spomínate, 23. septembra. Od eh, posledného tohto menového dialogu sa nezmenil postoj Centrálnej banky k menovej politike podľa rozhodnutia zo septembra politické opatrenia naďalej zaistujú podporu finančným podmienkam, aby sa využila aktuálna hospodárska dynamika, ktorá je poznačená oslabením dynamiky rastu v eurozóne, ďalej výrazné e, rizika poklesu a migračné tlaky vzájomnej povahy. Ďalšie opatrenia prispejú e, k uľahčeniu podmienok e, poskytovania úverov ďalších oblastí. To by podporilo eh, rozmach eurozóny a tiež budovanie domáceho tlaku cenoforby a tiež konvergenciu v inflácii, čo sa týka strednodobých cieľov v oblasti inflácie na úrovni Centrálnej banky. Dnes nám eh, pani Lagarde približí postoj Centrálnej banky k monitorovaniu eh, tohto vývoja. Tiež sa vyjadri k dvom témam, ktoré si zvolil výbor ECO na úrovni koordinátorov v rámci prípravy na tento dialog o menovej politike. Konkrétne ide o revíziu mm, centrálnej, pardon, stratégie, stratégie Centrálnej banky v oblasti menovej politiky a taktiež otázka konkrétnej menovej politiky e, na stránke Európskeho parlamentu sú k dispozícii všetky podklady k tomuto stretnutiu a k otázkam, čo sa týka revízie stratégie. Tu sme ocenili, že už ste sa touto otázkou zaoberali na vypočutí v septembri, ktoré prebehlo, aj keď iste budú odlišnosti v názoroch, čo sa týka želaného rozsahu tejto revízie. Domnievam sa, teda vyložila som si to stanovisko tak, že sa zdôrazňuje význam Európskeho parlamentu, osobitne tohto výboru v tomto procese. Dúfam, že pani eh, prezidentka zohľadní túto požiadavku. Máme na programe mnoho tém, veľmi zaujímavých tém a máme tiež veľké očakávania, ktoré spájame s touto prvou výmenou názorov s vami. Nech sa páči, pani Lagarde, máte slovo. Well, thank you uh, very much, Madam Chair. Merci beaucoup. Ďakujem, eh, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia a členky výboru pre hospodárske eh, záležitosti. Som veľmi rada, že sa opäť e, s vami môžem stretnúť. Je to moja prvá správa s vašim výborom, ako ste povedali, pani predsednička. A e, ja som veľmi rada, že môžem vám niečo povedať o mojich e, uplynulých štyroch týždňoch. Ja sa zatiaľ len učím, takže nemám toľko noviniek. Snažím sa naučiť po nemecky a snažím sa naučiť jazyk Európskej centrálnej banky, aby som nesklamala niektorých, ktorí si myslia, že každé slovo má hodnotu 100 eur e, menového odhodlania. Takže prosím, neinterpretujte príliš e, každé moje e, slovo. Ako ste povedali, pani predsednička, dialog medzi Európskym parlamentom, e, vašim výborom a ECB je veľmi dôležitý a je to veľmi hodnotný nástroj, aby sme mohli pochopiť rôzne problémy, s ktorými bojujeme ako Európania a aby sme mohli vysvetliť, ako naša misia je e, realizovaná. Za posledných pár dní som zažila jeden veľmi dojímavý okamih, keď som podpísala svoju prvú eurobankovku a uvedala, uvedomila som si, aký je to dôležitý okamih, až keď mi to Jean-Claude Triche pripomenul. A, a potom priatelia a príbuzní e, sa na mňa obrátili a pýtali sa ma, e, kedy budú môcť uvidieť tú prvú eurobankovku my teda musíme byť strážcami eura. Toto je naša úloha. My sa staráme o euro. Ako viete, v eurozóne podpora meny euro sa e, zvýšila, zvýšila sa dôveryhodnosť eura. E, najmenšia úroveň dôvery bola v roku 2013 počas krízy. Bolo to 62% a teraz je to 76% a je to historické maximum. Dôvera v Európsku centrálnu banku ako e, strážcu meny eura sa takisto, takisto zvýšila, hoci e, nie o toľko percent. Moji predchodcovia v Európskej centrálnej e, banke toto veľmi e, pozorne sledovali a snažili sa riešiť túto problematiku. E, Európska centrálna banka je transparentnejšia, takisto sa zlepšila aj komunikačná stratégia. Transparentnosť ECB, etika a dobré riadenie. Pravidla dobrého riadenia boli zharmonizované, posilnené a rozšírené na všetkých členov dozornej rady a správnej rady. Ale pre mňa je takisto dôležité, aby sme boli spojení s ľuďmi, ktorí žijú v eurozóne, e, ktorí e, si zaslúžia e, silnejšie puto a chceme preto lepšie komunikovať s verejnosťou. A preto takisto aj vaša úloha ako členov výboru EKON je veľmi významná, pretože e, vy zabezpečíte, aby ľudia počuli hlas Európskej centrálnej banky a aby Európska centrálna banka počula hlas ľudí. Komunikácia teda podľa mňa musí byť obojsmerná. A je to veľmi dôležité pre demokraciu, a v takomto duchu chcem e, takisto pracovať počas tohto vypočutia a takisto v priebehu, e, v priebehu e, nasledujúcich rokov. Takže aká je súčasná hospodárska situácia? Vy ste už niečo uviedli, pani predsednička, a potom sa budem venovať tým dvom otázkam, ktoré ste položili. Rast v eurozóne ostáva slabý. Hrubý domáci produkt Mm, rastie medzikvartálovo e, porastol iba o 0,2 v treťom kvartáli 2019. A e, tento slabý rast e, je spôsobený najmä globálnymi faktormi. Prognozy pre globálnu ekonomiku sú zatiaľ neisté a to znižuje dopyt po tovaroch a službách z eurozóny a takisto to ovplyvňuje aj podnikateľskú náladu a náladu investorov výrobný sektor je najviac exponovaný týmto e, globálnym faktorom a preto najviac aj trpí. A takisto vidíme, že to začína ovplyvňovať iné časti ekonomiky. E, nedávne dáta ukazujú, že e, sú tu určité vplyvy aj v sektore služieb. Ale napriek tomu spotreba tej sa celkom dobre darí, podmienky na trhu práce sa naďalej zlepšujú a preto spotrebitelia ešte stále majú dobrú spotrebiteľskú náladu. <clears throat> Spobaľovanie ekonomickej činnosti ale napriek tomu ovplyvňuje vývoj cien, e, ktorý je ešte stále tlmený. A ako viete, to je pre nás veľmi dôležitá záležitosť. E, Eurostat urobil e, odhady, podľa ktorých inflácia bola jedno, na úrovni 1% v novembri. Či už e, sa pozrieme na prieskumy alebo na trhové opatrenia, inflácia je stále ešte e, takmer na historickom minime. Čo môže teda Európska centrálna banka urobiť v takomto oslabenom hospodárskom prostredí, aby splnila svoju úlohu e, stabilizácie cien? V prvom rade menová politika môže efektívne reagovať, i keď hospodársky rast je mierny, a e, môže zabezpečiť e, dobré finančné podmienky pre všetky sektory ekonomiky a e, môže takisto zviditeľňovať tieto dobré finančné podmienky. Dostupné úvery za výhodných podmienok, či už pre domácnosti alebo podniky, to môže napomôcť spotrebe a investíciám. Podpora vnútorného dopytu posilňuje najmä sektor služieb ktorý je najviac intenzívny na e, pracovnú silu v našej ekonomike. A to pomáha chrániť pracovné miesta a príjmy a takisto to udržiava potom aj stabilnú úroveň spotreby. Tým sa čiastočne e, vyvažuje ten externý šok, ktorý som spomínala. Vidíme dnes, ako tento mechanizmus pracuje. Služby doteraz dobre odolávali a to je aj dôvod, prečo zamestnanosť e, bola len veľmi málo ovplyvnená spomalením výrobného sektora. E, Rada guvernérov Európskej centrálnej banky v reakcii na to prijala sériu rozhodnutí v septembri tohto roka, aby zabezpečila, že financie budú dostupné za výhodných podmienok aj naďalej. E, prezid, predseda, prezident Draghi 23. septembra vám oznámil, že Rada guvernérov schválila balík, ktorý obsahoval e, zníženie úroku v e, nástroji e, vkladov na minus 0,5 takisto reštartovanie nákupov čistých aktív, takisto posilnenie riadenia oboch týchto nástrojov Štvrté opatrenie bolo o upraviť podmienky pre zacielené dlhodobé refinancovacie operácie, aby tieto podmienky boli e, atraktívnejšie. E, je to podpora pre banky a takisto zaviesť nový e, režim odmeňovania za nadmerné ukladanie rezerv v bankách v rámci eurosystému. A tieto opatrenia e, skombinovane účinkujú takým spôsobom, e, že <clears throat> e, všetky úroky z platných nástrojov sú približne na úrovniach, ktoré zodpovedajú týmto výhodným financovacím podmienkam. Negatívna politika alebo politika negatívnych úrokových eh, sadzieb Európskej centrálnej eh, banky. Eh, teda funguje takýmto spôsobom a nákup, čistý nákup dlhopisov umožňuje stredno a dlhodobé výnosy, ktoré potom umožňujú benchmarky pre dlhodobé úvery domácnostiam. A tieto lepšie podmienky pre TLTRO um, umožňujú, že e, bankové úvery môžu plynúť e, smerom k zákazníkom za výhodných podmienok. A e, toto všetko sa vzťahuje teda na všetky faktory, aj na všetky sektory, aj na sektor bývania. Zároveň Rada guvernérov, keď prijala toto rozhodnutie v septembri, ukázala, že venuje pozornosť aj vedľajším účinkom menovej politiky. Tento dvojvrstvový režim e, nadmerných e, rezerv a odmienovania za nadmerné e, rezervy vyníma <clears throat> podiel likvidity bank, ktorá je, ktoré sú v eurosystéme z uplatňovania negatívnych úrokových sadzieb. Toto politické stanovisko ECB eh, bolo hlavným motorom eh, domáceho dopytu počas obnovy po kríze a toto ostáva nezmenené a Európska centrálna banka bude naďalej podporovať ekonomiku a bude reagovať na budúce rizika v súlade s našim mandátom, ktorý nám ukladá povinnosť stabilizácie cien. A takisto kontinuálne budeme monitorovať vedľajšie účinky našich politik. Ako som vám už e, naposledy potvrdila, Európska centrálna banka je odhodlaná a chce splniť svoje záväzky, <clears throat> ktoré vyplývajú z nášho mandátu. Tento záväzok e, je nevyhnutné splniť, aby sme zabezpečili stabilitu eurozóny a blaho e, občanov, blahobyt občanov, ktorí žijú v eurozóne. Takisto ste ma požiadali, aby som diskutovala o dvoch zásadných záležitostiach, ktoré sú podľa mňa štruktúrálnej povahy ktoré teraz rieši naša menová politika. A e, žiadali ste ma, aby som sa vyjadrila k stratégii menovej politiky Európskej centrálnej banky. Revízia e, menovej politickej stratégie sa začne o onedlho. <clears throat> Ako asi viete, stratégia menovej politiky nie je niečo nevydané alebo nové. Je to činnosť, ktorú robia mnohé centrálne banky na svete rôznou rýchlosťou, možno rôznym spôsobom, v závislosti od každej banky. Americký Fed napríklad v súčasnosti pracuje na, tej, na takejto revízii a o, tá sa začala asi pred rokom a prácu plánujú ukončiť v druhej polovici roka 2020. Kanadská centrálna banka robí strategickú revíziu každých 5 rokov, aby sa uistili, že e, plnia úlohy, ktoré vyplývajú z ich mandátu. V našom prípade Európska centrálna banka strategickú revíziu naposledy urobila v roku 2003. To je pred 16 rokmi. A za posledných 16 rokov sa mnohé veci zmenili makroekonomické prostredie bolo poznačené veľkou finančnou krízou v rokoch 2008 a potom prišla kríza štátnych dlhov e, v roku 2011 tu v Európe. No a potom neskôr e, prišla kríza vyplývajúca z nízkej inflácie. To zasiahlo celý svet a najmä rozvinuté ekonomiky. A zároveň prišli nové výzvy. Demografické zmeny, starnutie spoločnosti, najmä v rozvinutých ekonomikách ale takisto obrovské technologické zmeny kombinované. A takisto klimatické zmeny sa dostali e, konečne e, do e, hlavnej spoločenskej diskusie a začína sa touto krízou zaoberať každý, kto má spoločenskú zodpovednosť zdravý rozum, ktorý platil kedysi, možno neplatí úplne e, dnes, pretože sa dostávame na rôzne neznáme územia a preto musíme e, revidovať našu stratégiu, prehodnotiť ju a zistiť, ako naša menová politika môže najlepším spôsobom splniť úlohy e, vyplývajúce z mandátu. Aj iné centrálne banky sa týmto otázkam dnes venujú a zamýšľajú sa nad tým, ako najlepšie definovať strednodobé ciele menovej politiky, aby sme zabezpečili, že očakávania e, budú pevne zakotvené. Dnes sa politika snaží chrániť ekonomiku e, pred e, zlým vývojom a možnosti politiky sú možno dnes obmedzenejšie ako pred krízou. A my musíme teraz lepšie pochopiť, um, ako e, nás ovplyvnia tie dlhodobé e, faktory, prípadne ako ich môžeme ovplyvniť. Bolo by podľa mňa predčasné a kontraproduktívne, keby sme e, už teraz e, povedali, ako dopadne strategické preskúmanie, e, pretože nám ide o to, aby e, to bol proces, do ktorého sa zapojí celá rada guvernérov a chceme otvoriť nové možnosti dialogu, nové komunikačné kanále so všetkými zainteresovanými. A to si vyžiada expertov samozrejme. Aj vy konzultujete expertov, ako povedala práve predsednička Čiže e, v prvom rade, podľa mňa, e, do tohto e, procesu patrite aj vy, pretože vy ste spojení s vašimi voličmi, s vašimi volebnými obvodmi. A preto si myslím, že komunikácia bude veľmi dôležitou súčasťou strategickej revízie. Ako, akým spôsobom, akou rýchlosťou. Rada by som si vypočula vaše názory Nemám na to zatiaľ ešte ale jednoznačný názor, pretože aj e, ten úvodný rámec e, pre túto prácu stanoví okrem iného Rada guvernérov. Takisto aj zástupcovia občianskej spoločnosti budú potrebovať svoj komunikačný kanál a e, veľmi rada si vypočujem ich názory takisto o tom, ako najlepšie eh, by ECB mala plniť svoj mandát. V, tomto, v tejto práci budeme uplatňovať dva princípy. Po prvé, dôkladná analýza a po druhé, otvorená myseľ. To si vyžiada určitý čas na úvahu ehm, a na komunikáciu s tými zainteresovanými stranami, ktoré som teraz spomínala. Predchodcovia ma informovali, že v roku 2003 Parlament a tento výbor osobitne ponúkli mimoriadne osobitné fórum pre dialog e, a expertná správa, ktorá sa ťahuje na toto vypočutie, bola v kontexte e, Centrálna banka pred 6 rokmi mala veľký prospech z tohto e, procesu, keď vykonávala svoju strategickú revíziu. Tentokrát, keďže komunikácia je mnoho živšia, keďže nástroje komunikácie sa dajú využiť o mnoho širšie. Nepochybujem, že bude eh, priestor diskutovať ešte o mnoho intenzívnejšie. Ale rozhodne to vnímam ako svoju povinnosť ako prezidentka Centrálnej banky informovať vás a viesť s vami priame diskusie v priebehu celého procesu. Ako som už povedala, len čo eh, Rada guvernérov určí, v takom rámci má prebehnúť revízie našej stratégie. Ďalšia téma, ktorej sa budeme venovať, je budúcnosť peňazí. V súčasnom zložitom prostredí nie je našou úlohou len anticipovať budúce trendy, ale taktiež snažiť sa ich trošku určiť zadefinovať, mali by sme venovať túto pozornosť rizikám a tiež musíme vykonávať podrobnú analýzu um, rizík a prínosov. Vnímame sektor životného prostredia ako kľúčový taktiež e, verejnosť e, žiada konkrétne kroky e, ďalej verejnej diskusie o tzv. stabilných minciach. To si bude vyžadovať tiež zmeny, ktoré sú pred nami. Tento fenomén môže ohroziť, narušiť fungovanie súčasného systému. Môže sa to prejaviť aj v systémoch menových prevodov, taktiež na finančnej stabilite a na medzinárodnej um, sfére menových systémov celkovo. Ale môžu ubezpečiť, Centrálna banka v tomto smere nie je nečinná minulý rok Spomínam si, keď som e, naposledy bola na stretnutí s vami pri nominácii, spomenula som tips. Práve vtedy som sa o nich dozvedela. Teraz už neviem trošku viac. Teda tips e, ide o systém um, cielených, teda uzatvárania cielených okamžitých platieb. To sú operácie, ktoré prebiehajú medzi bankami aby boli zaistené instantné platby, okamžité platby medzi bankami 24 eh, hodín denne, 7, hodín, pardon, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Umožňuje to priebeh týmto okamžitých platieb medzi bankami a tým sa reaguje na čo väčší dopyt eh, spotrebiteľov po týchto okamžitých platbách a tým pádom držitelia bankových účtov v Európe sú k dispozícii a môžu vykonávať transakcie tým, že sa e, poskytnú možný, mož, možné úhrady v, na úrovni Centrálnej banky, uľahčuje to transakcie dennodenne, či už je to rozšírené v bankovom systéme naplno, celkom ešte nie. Niektoré banky si vyvinuli svoje vlastné systémy, ale my dúfame, že sa to bude využívať e, čoraz viac a že sa to rozšíri, aby sa uľahčili transakcie, aby sa zvyšila ich bezpečnosť celkovo. Ďalej druhá oblasť. Od roku 2016 Centrálna banka a analizuje eh, nasadzovanie nových technológií, najmä eh, technológie DLT v infraštruktúre spolu s eh, Japonskou centrálnou bankou. Európska centrálna banka vykonala výskumný projekt Stella, ktorý sa zameriava na inovácie, ktoré môžu uľahčiť priebeh eh, jednoduchších a taktiež lacnejších transakcií, ale podpora zmien eh, to znamená tiež eh, popis rizik, ktoré sú spojené s týmito inováciami. Inovácie, vrátanie stabilných minci budú mať prínos len ak príslušné riziká sú zmiernené tým, že sa zasiahne na úrovni regulácie a to je presne vaša úloha a taktiež na úrovni dohľadu. Teda verím, že by sme mali sa držať zlatého pravidla v dohľade teda ten istý biznis, e, tie isté rizika, tie isté pravidlá bez ohľadu na to, čo zahrne technológia a ako to vyzerá. Musíme tiež zaistiť, e, aby e, sa neohrozil um, um, kvôli kryptomenám a celková stabilita a bezpečnosť a platieb. A to je e, taktiež úsilie, ktoré zdieľajú globálni partnery, e, pracovná skupina na úrovni G7, ktoré predsedá člena výkonnej rady Benoit Curie, e, taktiež predložili odporúčania v tomto smere. Takisto ako v prípade nariadenia GDPR, verím, že Európska únia môže byť v tomto smere určujúca pre ďalšie smerovanie. Podľa medzinárodných štandardov a odporúčaní my a vy ako spolu legislatívny orgán tiež by ste mali e, spolu s nami vyvinúť e, reguláciu, ktorá bude v rovnováhe, čo sa týka podpory inovácií, ale taktiež vysporadovanie sa s rizikami. Centrálna banka je pripravená zohrať tomto svoju úlohu a už spolupracuje s inými centrálnymi bankami a inými medzinárodnými orgánmi v tomto smere. Taktiež prebieha revízia nášho eh, dohľadného rámca, aby sme pokryli aj inovatívne eh, riešenia platieb v rámci riešení, ktoré sa týkajú kryptomien. V tomto smere sa snažíme eh, držať rizika primeranosti, čo sa týka rizík. Do budúcna chceme aby všetci aktéry e, taktiež sa e, pričudili o hľadanie celoeurópskeho druhu riešenia, čo sa týka platieb. Čiže hrávame svoju úlohu v nezávislosti, v tom, ako sa vyhodnocuje hodnota centrálnych bank a digitálnych mien e, v širšej ekonomike. Vďaka takéto digitálnej mene by občania mohli využívať peniaze centrálnej banky v denodenných transakciách. Avšak podľa toho, ako to bude nastavené, e, takáto digitálna mena centrálnej banky môže obnášať aj rizika. Napríklad môže e, zmeniť to, ako sa vykonáva menová politika v skutočnej ekonomike, ako sa do nej premieta. Taktiež to môže zahrňať dopady na fungovanie globálnych finančných systémov a celkovo na stabilitu. Teda otázka digitálnych mien centrálnych bank a taktiež ako budú nastavené, rozhodne si vyžaduje ďalšie analýzy. Našim eh, konečným cieľom je zajistiť bezpečnejšie, inovatívne a taktiež integrované platby v spoločnej mene euro. To bude prospešné eh, všetkým v eurozóne a tým sa tiež posilní aj pozícia eura v medzinárodnej sfére. Ďakujem pekne teda eh, za tento priestor pri voľbách do Európskeho parlamentu. Sa jasne ukázalo, že ľudia očakávajú ambicioznú reakciu od Európy vysporiadať sa s týmito očakávaniami tým, že budeme spolupracovať. To je najlepší spôsob, ako posilniť dôveru európskych občanov v európsky projekt, eh, celkovo v menu euro a v eh, Európsku centrálnu banku. Jean Monnet rozpovedal, každý je ambiciózny, ale otázka je, či sme ambiciózni len byť, alebo či sme ambiciózni eh, veci robiť. Ja vás môžem ubezpečiť, že my v Centrálnej banke sme ambiciózni robiť veci, a to spoločne s ostatnými e, tam, kde je to možné. Ďakujem pekne ešte raz za pozornosť. Ďakujeme pani Lagarde. Teraz e, otvárame diskusiu. Je priestor klásť otázky. Nasledujú výmena názorov. Pripomínam, že každý z vás e, má maximálne 5 minút aj na otázku, aj na odpovede. Teda spravidla dve otázky, dve minúty na otázku a tri minúty na odpoveď. Začína pani Lidia Pereira za EPP. Ďakujem. Budem hovoriť po portugalsky. Yeah. Senhora Lagarde, bem-vinda ao Parlamento Europeu mais uma vez e pela primeira vez. Ďakujem pekne a ja vás vítam tu u nás v Európskom parlamente. Poprvýkrát je prezidentkou Centrálnej banky žena. A economia precisa e a Europa ganha com um euro mais forte. Občania si želajú silné euro. Je to dôležité pre ekonomiku aj pre politiku. Je to rozhodne v záujme konkurenceschopnosti. A menová politika tiež je e, dôležitá. Mm, ak sa zachovajú nízke úroky, tak e, to budú pozitívne opatrenia. Ak budú povolené neto nákupy, bude to prospešné pre krajiny, ktoré majú vyššiu mieru zadlženia, ktoré sú vo niečo slabšej situácii a kde je nižší hospodársky rast. Ale v niektorých krajinách je takmer už dosiahnutá maximálna úroveň eh, týchto nákupov 22. novembra. To už ste spomenuli. Hospodársky eh, rast nie je dostatočný. To sa skonštatovalo 22. novembra. Mnohé krajiny, ako napríklad Portugalsko, Španielsko alebo Cyprus, e, pri nich by tie investície predstavovali zhruba 2 HDP a tento nedostatok investícií v niektorých krajinách je e, značný a viditeľný, čo sa týka verejných investícií v krajinách, e, kde sú investície na najnižšej úrovni. Čo môže urobiť Centrálna banka? Teda čo môžete urobiť vy, aby ste zakročili proti zadlžovaniu, aby sa verejné investície posilnili? Ďakujem. Thank you very much for your question, which... Ďakujem pekne za vašu otázku. Tá sa týka veľmi zásadnej veci, a síce investícií, konkurenceschopnosti a tiež efektívnosti bolo fascinujúce pre mňa, aj pre mnohých iných, ktorí to čítali, keď sme mali možnosť prečítať si, čo e, Európska investičná banka vo svojej e, štúdii konštatuje, čo sa týka nedostatku investícií, verejných investícií. Teda čo môže urobiť Centrálna banka v tomto smere? Predovšetkým musíte položiť otázku, aký má mandát. Mandát zahrňa cenovú stabilitu a to je zadefinované od roku 2003 v rámci strategickej revízie, ktorá vtedy prebehla. Ako cieľ na úrovni inflácie, ktorý bol zadefinovaný eh, blízky, ale tesne pod 2%. A preto Centrálna banka musí využívať nástroje, ktoré má k dispozícii a také nástroje, ktoré dokáže vytvoriť, aby tento cieľ eh, naplnila tak aby e, naplnila svoj mandát, čo sa týka cenovej stability. Podpora investícií, ďalej e, zaistenie prístupu k financovaniu, teda k úverom pre domácnosti a pre podniky, aby mohli investovať. To je jedna z hlavných reakcií e, Centrálnej banky. A Centrálna banka od krízy sa snaží poskytovať tieto nástroje a toto financovanie, tak aby sa tým podporovali investície. Musí pritom vychádzať z konkrétnych dát, z informácií, ktoré sú k dispozícii a musí e, v tom pokračovať, keď informácie naznačujú, že e, sa spomaluje hospodársky rast e, a v tom práve pokračujeme. Ďakujeme pekne teraz pán Fernández za SAD. Bienvenida, prezidenta. Ďakujem pekne a vítam vás, pani prezidentka. Jednoduchá otázka. V súčasných <coughs> predpovediach Európskej centrálnej banky v akom termíne sa plní váš mandát? Uh, neviem, že či som dobre pochopila tú otázku. Uh, kedy bude inflácia uzavretá pod uh, hranicou 2%, pretože je to zodpovednosť ECB, čiže termín. No, neviem, že či by niekto by si trúfol odhadovať nejaké konkrétne čísla, čo sa týka rastu alebo inflácie v horizonte 8 rokov od dneška. Máme nástroje, ktoré súvisia s trhom, ktoré sú viazané na trh, ktoré umožňujú určiť istý odhad miery inflácie. To je jeden z možných nástrojov, ktorý je k dispozícii a ktorý budeme zvažovať do budúcna. Rozhodne nebude to jediný nástroj, bude to jeden e, z viacerých nástrojov. Našim cieľom však musí byť držete toho, čo určí e, strategická revízia. Teda zatiaľ Rada guvernérov, ja a všetci členovia Centrálnej banky, všetci pracovníci, ktorí sú mimoriadne kompetentní, vychádzajú z tohto mandátu, ktorý bol zadefinovaný a ten je veľmi jednoduchý, teda e, tesne, ale pod dvoma percentami. A je snaha naozaj e, sa na tento cieľ orientovať možno to bude odlišné, keď sa strategická revízia uzavrie. Nemáte nejaký konkrétny dátum vo vašich odhadoch, vo vašich vyhliadkách? V vašich vyhliadkách je uvedený konkrétny dátum, kde sa to posunie k 2%. Čím skôr, tým lepšie, hovorí pani Lagarde. Ďakujeme. Myslím, že ešte mám niekoľko minút. Vrátim sa do španielčiny the Spanish. Oh, I understand sí. a bit of Spanish, ah, but okay, okay no that's worry. all right. <laughs> Thank you so much. No, ha, ha hablado usted sobre la revisión de... Hovorili ste o revízii stratégie menovej politiky ECB a to bola tiež otázka, ktorú som vám položil vo v predchádzajúcom vypočutí a hovorili ste, že je príliš skoro ukazovať na to, ktorým smerom sa vyberie táto revízia ale chcem sa spýtať eh, na tú súčasnú a konkrétne súčasný cieľ, ako ste povedali, tesne, ale pod dvoma percentami, či by sa to dalo vyložiť ako symetrický cieľ alebo nie? You know, the issue of symmetry is clearly one of the items that will to je jeden z bodov, o ktorom sa bude rokovať v rámci strategickej revízie. Práve teraz sa to prejednáva aj na úrovni e, Fedu v ich strategickej revízii. Aj môj predchodca, pán prezident Draghi, to vnímal ako symetrický faktor. A keďže práve teraz prebieha revízia tých bodov, ktoré sa týkajú cieľov cenovej stability, Pojem symetrie rozhodne bude súčasťou procesu revízie, pretože keď už sa pozrieme na ktorékoľvek e, aspekty flexibilita, vyváženie, rozsah, e, všetko to súvisí so symetriou vždy. Teda to je proces, e, ktorom sa chcem posunúť e, do budúcich e, možných e, scenárov vývoja. Nechcem nejako posudzovať doterajšie kroky, rozhodne však o tom budeme diskutovať aj v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz Stefanie Courton za Renew. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pani prezidentka, za to, že ste opäť prišli na stretnutie s nami. Medzi mnohými výzvami, ktorými je vystavená Centrálna banka, sú dve hlavné výzvy. Jednak tak je to žiaľ klasická výzva a síce rovnosť medzi mužmi a ženami, podpora rovnosti medzi mužmi a ženami, najmä čo sa týka vymenovania do výkonných orgánov, orgánov v menovej oblasti, aby sa predišlo tomu, že opäť sa objaví fotografia spred niekoľkých dní, kde ste boli vy ako jediná žena eh, v rade guvernérov. To je prvá vec teda k tejto téme sa chcem opýtať, či by ste boli ochotná presadiť povinné pravidlá, podľa ktorých pri všetkých vymenovaniach do funkcií budúcnosti, aby sa museli predložiť kandidáti, teda aj kandidátky, tak ako to bolo pri eh, nominácii do novej komisie. Ďalej druhá výzva, to je taká aktuálnejšia výzva, a síce boj proti zmene klímy. Minulý týždeň skupina 164 expertov mimovládok napísala otvorený list, kde žiadajú zintetívne úsilie od Centrálnej banky v boji proti zmene klímy. Tento list je vlastne dobrým príkladom, konkrétnym príkladom ochoty občianskej spoločnosti eh, angažovať sa viac eh, aj eh, na úrovni Centrálnej banky, aby viac sa viedol dialog aj priamo s vami v tejto oblasti. spomenuli ste tak ako aj pri vypočutí v septembri, že je dôležité a že E, plodný dialog má prínosy pre všetky strany. Aj dialog s občianskou spoločnosťou mimo vládkami, ja si spomenám z vypočutia, keď ste spomínali svoje skúsenosti, boli by ste ochotná tieto skúsenosti oživiť a viete si už predstaviť nejaké konkrétne praktické e, formy, ako zapojiť e, občianskú spoločnosť mimo vládky práve do tohto procesu prispôsobovania sa zmene klímy a v rámci boja proti zmenám klímy. Merci infiniment pour, euh, pour cette, euh, cette question à, à deux. Ďakujem pekne za túto otázku. K dvom bodom odpoviem postupne. Prvý bod, tá prvá otázka, to sa týkalo lepšieho vyváženia medzi mužmi a ženami, najmä čo sa týka zastúpenia e, žien e, vo finančných organizáciách. Ja tento boj vediem už dlho. Neprestanem v tomto boji, nepoľavím a s veľkou nádejou vnímam vašu úlohu v tomto procese. Dnes Rada guvernérov Európskej centrálnej banky pozostáva z 25 osôb, pričom 24 mužov. Je tam zastúpených ja, Ehm, mám k ním e, veľké sympatie aj celkovo k mužom, ale to nie je bežné zastúpenie, ktoré by ozrkadlovalo našu spoločnosť a podľa mňa je nevyhnutné túto situáciu zmeniť pozitívne, preto aby bola lepšie zastúpená spoločnosť, v ktorej žijeme. Žiaľ, je tu viacero faktorov, ktoré nezávisia odo mňa priamo ani od Centrálnej banky. Viete, že e, je tam 19 guvernérov e, centrálnych bank z eurosystému. To sú guvernéry vlastne e, národných bank a mám voči nim veľkú úctu. A sú to všetko teda páni, muži. Nie je teda mojej moci toto konkrétne ovplyvniť. Možno vy by ste mohli, dajme tomu, podporíte svoje e, orgány vo svojich krajinách, vo svojich členských štátoch, aby ste, dajme tomu, primeli svoje vlády, aby sa nominovali aj ženy na post guvernérok centrálnych bank. Ja poznám mnoho takýchto kompetentných žien, ktoré by na to mali. Čo sa týka konkrétnych e, kandidátov, aby boli povinne, ak by sa teda povinne museli nominovať e, na každú pozíciu, e, obaja kandidáti, teda aj mužský, aj, aj ženská kandidátka, to by bolo podľa mňa dobré. Budem trošku egoistka a urobím výnimku, pretože viem, že zajtra sa chystáte absolvovať vypočutie s dvoma kandidátmi teda pôjde o jedného muža a jednu ženu. Sú to kandidáti na dva posty. Bola by som rada, keby pravidlo, ktoré spomínate, by sa nestiahalo od zajtrajška. A to preto, že by som veľmi rada nebola jediná v rade guvernérov, v riadecej rade eh, Centrálnej banky. Už som tam bola dosť dlho sama a je to trošku smutné, keď eh, som sama medzi toľkými mužmi. Ja som teda eh, veľkou zástankyňou eh, Mixity, ale ak zajtra teda dospiete k záveru, že situácia je vyvážená, vďaka tomu by sme získali automaticky ďalšiu ženu eh, do rady guvernérov Centrálnej banky. Z politického hľadiska rozhodne možno nie sú moje názory celkom priateľné ale hovorím naozaj úprimne. Myslím, že je dôležité zamerať sa na rozmanitosť na všetkých úrovniach, aj e, na úrovni rady guvernérov v Centrálnej banke. Ďalej druhá otázka, čo sa týka zmeny klímy. Už pri vypočutí v septembri som povedala, že som hlboko presvedčená o tom, že prioritne sa musíme zamerať na boj proti zmene klímy. A tiež som presvedčená, že každý e, zo svojej pozície musí hľadať spôsoby, ako za aké okolnosti môže on prispieť e, k tomuto boju proti zmene klímy. Mandát Európskej centrálnej banky to nezahrňa priamo e, klimatické zmeny. Prioritný mandát centrálnej banky zahrňa cenovú stabilitu. A, a predsa centrálna banka má aj ciele, ktoré nie sú síce primárnej povahy, ale e, sú sekundárne povahy a tie zahrňajú okrem iného e, rozhodnutia hospodárskej politiky a to prijímajú e, európske inštitúcie spoločne. Dalo by sa teda predpokladať, že zmena klímy je súčasťou týchto sekundárnych cieľov, ale Centrálna banka má aj túto oblasť vo svojich cieľoch. Ja si myslím, že v rámci strategickej revízie, ktorá prebieha, a ktoré sa bude venovať v najbližších týždňoch. Myslím, že a predpokladáme, že aj Rada guvernérov to súhlasí, by sme mohli zahrnúť aj klimatické zmeny ako kľúčovú tému, aby sme určili, kde presne, akým spôsobom Centrálna banka môže zohľadniť túto tému. Viem, že som trošku prekračila už vymedzený čas, ale je to dôležitá vec a podľa mňa to zaujíma mnohých. Teda, ak dovolíte, rada by som ukončila túto myšlienku. Uvediem príklad. V makroekonomickej oblasti, keď Centrálna banka eh, vykonáva odhady, vychádza z modelov, makroekonomických modelov. Myslím, že minimálne tieto makroekonomické modely by mali zahrňať v vyhodnocovaní rizik eh, tiež rizika, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Teda minimálne. Ďalej v druhom rade eh, vo svojej funkcii dohľadu Európska centrálna banka by mala tiež vďaka povinnostiam výkazníctva transparentnosti, taktiež dohľadu nad bankovými orgánmi určiť, či tieto bankové inštitúcie zohľadňujú klimatické zmeny pri vyhodnocovaní rizik a taktiež pri odsúhlasovaní e, finančných produktov ďalej. V treťom rade e, to sa týka konkrétne riadenia celého portfólia, e, ktoré súvisí s Centrálnou bankou už teraz je Eh, presadzovaná politika, ktorá oprednostňuje také finančné nástroje, ktoré sú, tak povediac, ekologické. A ešte v neposlednom rade, podľa mňa by bolo legitívne, úplne legitívne, ak by v rámci svojho mandátu, a ste, že s ohľadom na eh, finančnú stabilitu, či by bolo tiež eh, želateľné, aby Európska centrálna banka sa venovala aj tomu, ako banka vykonáva celkovo svoje operácie, aby sa vedovala osobitná pozornosť e, záväzkom, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som prekočila rečnícky čas, ale považovala som to za dôležité. Ďakujeme pekne, pán Žikl Juna zo Zelených. Thank you, Chair. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás, pani prezidentka. Vítam to, že hovoríte veľmi otvorene a verím, že budeme vidieť vaše slova prekonené, pretavené do akcie Chcel by som hovoriť o hlavnej e, štruktúrálnej otázke v bankovej, e, bankovom systéme. E, je to, samozrejme, sú tam témy, ktoré sú prepojené. Morálna otázka, riziko, stimuli na maximalizáciu profitu, to je tiež problém. Finančné technológie a ich rozvoj, e, stabilné kryptomeny, e, virtuálne aktíva a tak ďalej, e, to je tiež problém. Hovorili ste tiež o klimatických zmenách a, a dôsledkoch pre cenovú stabilitu. V tomto kontexte, berúc do úvahy ciele strategickej revízie, to, že by to mohlo byť možno aj úprava alebo rozšírenie mandátu. Ako by ste vnímali vývoj a rozvoj digitálnych e, mien zo strany ECB? Ja viem, že je to predčasné, možno o tomto hovoriť presne, ale aký je váš plán, e, čo sa týka časového harmonogramu alebo technického harmonogramu aj v rámci e, podobného projektu, e, ktorý má aj banka Reichsbahn. E, takže chceli by sme poznať váš názor v tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kľúčom mandátu je cenová stabilita, nie finančná stabilita. A v každom prípade Európska centrálna banka musí zobrať do úvahy a zohľadniť ekonomický finančný rozvoj a stabilitu týchto e, sektorov a tiež rôznych trendov, ktoré majú vplyv na cenovú stabilitu. E, pokiaľ ide o digitálne meny, ja som sa snažila poukázať v svojom úvodnom vystúpení na dve oblasti. Poprvé, musíme byť schopní analyzovať a merať dopad, ktorý by to malo, pokiaľ ide o transmisiu o menovej politiky a finančnej stability. A tieto dve otázky sú veľmi dôležité. Ak rozvíjame tento koncept digitálnych mien, pokiaľ ide o ECB, tak musíme rozmýšľať eh, nad bezpečnosťou, eh, bezpečnosťou tiež eh, spotrebiteľov, cel, bezpečnosťou celého systému, úlohou, ktorú zohrávajú komerčné banky, obchodné banky a to, ako by vlastne zákazníci pristupovali a mali prístup teda k týmto digitálnym menám. A to samozrejme veríme, že všetko bude zohľadnené keď sa snažíme vlastne e, pracovať na digitalizácii mien, je to e, vlastne aktivita, na ktorej sa podielame na rôznych e, fórach. IBS je v tomto ohľade veľmi činná. Je to tiež niečo, čo sa koná na úrovni FSB. A samozrejme musí byť zaručená bezpečnosť a zodpovednosť, e, teda spolahlivosť tohto systému. Švedská centrálna banka e, ako aj Švajčiarska centrálna banka sa na tomto aktívne podielajú a je tam snaha vyvíjať, vyvinúť podobný systém. Myslím si, že je to oblasť, v ktorej by sme sa mali ponáhľať pomaly, pretože je zjavné, že je tu dopyt, je tu technológia, ktorá sa vyvíja a ktorá by mohla podporiť takéto inovácie, ale keď hovorím ponáhľať sa pomaly, tak si myslím si, že musíme dávať pozor na to, aké sú rizika, aké by vlastne mohol priniesť tento systém, pokiaľ ide o transmisiu menovej politike, e, medzinárodný menový systém a e, celkovo finančný systém vo všeobecnosti. Ďakujem a teraz Ellen Laporte z IDE. Pani Lagarde, najprv vám chcem poďakovať za výmenu názorov. Nedávno ste sa vyjadrili v médiám, v médiách o veľkých o orientáciách menovej politiky ECB. Vy ste teraz predsedničkou ECB od novembra a budete nadvezovať na Maria Draghiho. Povedali ste, že budete pokračovať v jeho e, menovej politike historicky nízke centrálne úrokové sadzby a kvantitatívne uľahčovanie nákup na finančných trhoch a tak ďalej. Ten váš trojitý cieľ je výborný. Boj proti deflácii, e, boj proti nezamestnanosti masovej a stabilizácia ekonomiky. No už najprv sa chcem spýtať na štatút ECB. Cieľom je cenová stabilita a inflácia okolo 2% za rok. Keď sa pozrieme na ekonomické základy, variácie produktivity práce, platy, nezamestnanosť v závislosti od produktivity. A v akom záujme e, udržiava ECB toto zlaté pravidlo, pretože e, môže prísť nová ekonomická kríza. Ako ECB potom bude naďalej viesť e, kontracyklickú menovú politiku s takými malými manevrovacími manžarby? V takýchto podmienkach by ste možno mali upraviť e, cieľ inflácie na 1% ročne a e, upraviť podľa toho mandát ECB. Druhá otázka sa týka vytvorenie vlastného rozpočtu eurozóny. Myšlienka, ktorú obhajujete, najmä v spoločnosti Emanuela Macrona, ale nevie to presvedčiť e, všetkých ľudí v eurozóne. Bolo by to veľmi drahé a vytvorenie rozpočtu eurozóny by takisto uľahčilo e, rozpočtové transfery medzi členskými štátmi. E, Francúzsko je čistým prispievateľom e, do rozpočtu EÚ. V 2018 sme tam dali minimálne 1 miliardu. Ako presvedčíte Francúzsko, aby podporilo tento projekt? Bon, merci beaucoup de votre... Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky, ale odpoviem, ak súhlasíte po anglicky. Pretože musí to byť vyvážené, predtým som dosť hovorila vo francúzštine. Myslím si, že presne toto bude súčasťou strategickej revízie. Aby sme sa teda sami seba spýtali, teda toto bolo definované v roku 2003, tesne ale pod 2, 2 percentami A vzhľadom na všetky zmeny, ktoré sa udiali, e, na súčasné ekonomické podmienky, štruktúralne trendy, ktoré vidíme, či táto definícia cenovej stability a teda ciele, ktoré rámcujú tento mandát, e, či sú stále platné, do akej miery, v akom formáte, akým spôsobom či by to bol vlastne cieľ alebo definované ako niečo iné. To znamená také rôzne otiene cieľa inflácie, ktorý, o ktorom by sme diskutovali. Aký bude teda výsledok, zatiaľ to ešte nevieme. Ale je jasné, že musíme porozmýšľať nad všetkými aspektmi, ako som už predtým povedala vo svojom úvodnom vystúpení. Bude to podrobná analýza a s otvorenou mysľou. Ale najdôležitejšie je to, aby sme mali mandát a vykonali ho, aby sme plnili tento mandát cenovej stability. Je to efektívny nástroj, a za posledné roky výrazne prispel k udržaniu stability, podpore rastu, vytváraniu pracovných miest. A myslím si, že využitie tejto politiky a nástrojov, na ktoré sa ECB spolieha, myslím si, že toto využitie bolo skutočne adekvátne, aby sme dosiahli to, čo sme chceli dosiahnuť. A tá druhá otázka, priznám sa, že trošku som eh, nezachytila tú druhú časť, ak by ste mi mohli pripomenúť, alebo možno pani predsednička, Áno, pýtala som sa na vytvorenie vlastného rozpočtu eurozóny. No, vo, my vo Francúzsku sme už čistými prispievateľmi. Platíme asi 8 miliard čistého príspevku, takže chceli by sme vedieť, ako by to finančne ovplyvnilo Francúzsko. Dobre, asi, vám veľmi, asi vás teraz veľmi neprekvapím, ak poviem, že do tej miery, do akej je eurozóna, ak má vlastne svoju vlastnú menu euro, bolo by to veľmi vítané, pretože by sme sa dostali do takej kategórie ako ostatní členovia, ktorí majú veľkú e, fiskálnu kapacitu. Je to zamerané na konkurencieschopnosť, konvergenciu, či by bolo dobré zahrnúť do toho aj stabilizačný e, dôsledok a dopad, tak myslím si, že by to určite mohlo zlepšiť celkovú architektúru eurozóny. Ďakujem pekne teraz Jose Guzmao, za, respektíve nie, ospravedlňuje sa pani predsednička, Johan van Overtfeld z EKR. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Pani Lagarde, mám tri otázky stručne. Po prvé, boj proti klimatickým zmenám. Definovali ste to ako dôležitú prioritu pre ECB. A zároveň pán Whiteman z Bundesbanky povedal, že menová politika, ktorá sleduje hlavne ekologické ciele, e, je riziková a je tam riziko prehriatia. E, e, ste za viac verejných investícií a podporu iniciatívy že do deficitu sa nebudú započítavať verejné investície a myslíte si, že by ECB mohla e, financovať tieto verejné investície a tiež ste nedávno povedali, že je tu potreba zlepšiť produktivitu, ale sú tu veľmi nízke úrokové sadzby a to prispieva k spomoleniu ekonomickej činnosti. Sú tam takzvané zombie firmy. Mohli by ste to komentovať, prosím? Ďakujem pekne, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ako som už predtým povedala. Ako centrálna banka musíme vo všetkých eh, smeroch, eh, ktoré eh, rozvíjame a ktorých pôsobíme, musíme preskúmať, aké dopady môže mať klimat môžu mať tie klimatické zmeny a ako efektívne môžeme proti tomu bojovať. A ja súhlasím s tým, že, ako je povedal pán Whiteman, že to neznamená, že pre nás je tým hlavným mandátom e, boj proti klimatickým zmenám vlády majú tam tú kľúčovú úlohu, ale to neznamená, že sa nepozrieme na to, ako fungujeme, aby sme vlastne mohli identifikovať, nakoľko sme efektívni. Ako som už aj predtým povedala, teda predtým vo francúzštine, teraz to zopakujem v angličtine. Poprvé, v našej makroekonomickej analýze potrebujeme zahrnúť do modelu ekonomiky potrebujeme tam zahrnúť aj klimatické zmeny. Po druhé, v dohľade nad bankami musíme tiež zahrnúť klimatické zmeny a je jasné, že sú to guvernéry centrálnych bank v eurozóne, ktorí o tom nahlas hovoria. Transparentnosť, zverejňovanie, hodnotenie rizika, to musí byť súčasťou dohľadu, ktorú vykonávajú orgány dohľadu. Vrátane SSM. sem a musíme tiež e, klimatické zmeny zohľadniť v našich investičných operáciách, tie, ktoré robíme pre naše vlastné portfólio a tiež pri riadení e, dôchodkových fondov. A musíme to teda, robiť. už to aj robíme, ale musíme to robiť naďalej a musíme v neposlednom rade tiež preskúmať ako súčasť našich programov nákupov aktív, či klimatické zmeny majú na to dopad. Ja to teraz nehodnotím. Ja nemám v tom konečné slovo, pretože je to rada guvernérov, ktorá e, musí vlastne určiť, ktoré návrhy, o ktorých návrhoch sa bude diskutovať, ale myslím si, že to sú také štyri dôležité oblasti, kde by klimatické zmeny mohli mať dopad. Tiež sa, ste sa pýtali na investície. ja nie som tá správna osoba, by som hovorila o tom, že ako by sa mal merať deficit, čo presne by sa malo merať, pakta rastu a stability, dvojbalík a šesť balík. Samozrejme, určite sú to otázky, ktoré treba definovať a nájsť riešenie, ale z môjho pohľadu a s tým cieľom cenovej stability, to, čo potrebujeme, je e, istota, jasnosť Myslím si, že je to aj taký asi teraz spoločný názor v komunite ekonómov a odborníkov na túto tému, že princípy, ktoré máme, sú dosť komplikované, niekedy e, sa, sú ako keby možno trošku v protiklade, závisí to od toho, ktorom sú balíky. A ak by sme čokoľvek mali, čo to zjednoduší, tak by to bolo, bol pokrok je, keď som odpovedala na prvú otázku, tak som vyslovila znepokojenie ohľadom nízkej úrovne investícií vo všeobecnosti, nielen verejných investícií. A ja si nie som istá, bohužiaľ teda, že či ECB môže zohrať kľúčovú úlohu pri investíciách. Okrem poskytovania vlastne financií za vlastne atraktívne Ehm, atraktívne sadzby tak, aby vlastne domácnosti aj e, firmy mohli e, teda najmä, aby sa mohlo investovať do ekonomiky, do rozvoja, do výskumu a čo by mohlo posilniť e, produktivitu. Potrebujeme vyššiu produktivitu ekonomiky a teda aj vyššie investície. Ďakujem pekne Manuel Obrý, za GUE. Dobrý deň, pani Lagarde. Ja budem pokračovať priamo v, tej, v tých základných témach. Chcem sa spýtať, či toto vlastne nie je priorita, o ktorej by sme mali uh, mať celú diskusiu. Vy ste hovorili priorita číslo jedna, ďalšie priority, ale toto je možno jediná priorita. Uh, budem hovoriť o tých 164 mimovládkach, ktoré zverejnili túto tribúnu, už sa to spomínalo, tieto mimovládky žiadajú jasné, rýchle, zacielené opatrenia. A my zatiaľ počujeme z vašej strany iba to, že ste odhodlaná Európsku centrálnu banku dať do služieb klímy. Sú to deklarácie, ktoré samozrejme idú dobrým smerom a sme radi, Eh, že to tak je. ECB by mala mať v jadre svojej misie ochranu životného prostredia. Samozrejme, podporujeme tento názor, ale ako to premeniť na činy? Bohužiaľ, ECB prispieva eh, k, klim- k emisiám. Od roku 2016 ste začali nakupovať dlhopisy a tým podporujete také nadnárodné spoločnosti ako Shell alebo Total alebo BP. A e, to, to nie je vyloženie trhová neutralita. Vy ste e, ohlasili dnes prepracovanie politickej stratégie, respektíve menovej stratégie ECB, ktorá je nezmenená od roku 2003. Sme veľmi radi, že sa tak stane, ale povedzte nám niečo presnejšie o tom, ako to časové, časovo bude prebiehať, aký máte časový harmonogram, ako chcete zapracovať do vašej politiky klimatické zmeny a potom ďalšia otázka, ako financovať zelené investície a ako zastaviť e, financovanie špinavých investícií. Môžete e, sa zaviazať, že začnete ukončovať aktivitu ECB v uhlíkovej oblasti. Vypracujete ekologické kritéria, ktoré sa budú aplikovať v portfóliu ECB. Akým spôsobom konkrétne to budete robiť? Povedzte nám e, konkrétne veci. Nebudeme čakať na taxonómiu, pretože to si vyžiada ešte čas, hlavne na rade. E, I would, uh, ja by som si dovolila nesúhlasiť s vašim posledným bodom, pretože my sme tu v tomto spoločne. Nemôžeme iba povedať, že vy si budete robiť svoju prácu a my sa budeme snažiť čo najlepšie. Ale je skutočne dôležité, aby e, taxonomia sa dohodla. Ja nechcem zasahovať do vašej debaty, ja v tomto nesom príliš eh, možno kompetentná, ale viem, že je nesmierne dôležité, aby bola taxonómia, aby sme mohli využiť tieto nástroje v našej práci. Ja som si istá, že budú určite mnohé oblasti, kde nebudeme súhlasiť, možno či tam bude nejaký prechod alebo nie ako podrobne budeme definovať, čo je zelené, hnedé, aké sú tam otiene, ale ja skutočne dúfam, že dosiahneme v tejto oblasti pokrok. Takže istým spôsobom, možno to je taká bočná poznámka, ale je tiež dôležitá. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, snažila som sa identifikovať tie oblasti, v ktorých si myslím, že teda z môjho pohľadu, ako som bola, respektíve som e, prezidentkou ECB necelé 4 týždne, ja si myslím, že áno, že to má dopad. Pokiaľ ide o identifikáciu makroekonomickej analýzy, musíme vziať klimatické zmeny do úvahy, keď e, robíme modely a predpovedať rast a snažíme sa identifikovať Eh, očakávanú infláciu a tak ďalej. A sa snažíme pochopiť správanie domácnosti, prečo kupujú toto alebo nekupujú tamto, eh, kde si kupujú eh, nehnuteľnosť a tak ďalej, tak my musíme vlastne zahrnúť klimatické aspekty do toho, čo robíme. Ja verím, že to nebude príliš kontroverzné, ale ono to nie je niečo, k čomu vyzývam iba ja, bude to e, spoločné rozhodnutie Rady guvernérov, dúfam aj v dialogu s vami a s občianskou spoločnosťou. Ja som uh, e, mala aj takúto diskusiu s signatármi uh, týchto, uh, týchto zástupcami týchto mimovládok. Ja chápem, že je to vlastne taký problém, ktorý musíme riešiť. A druhou otázkou je e, dohľad, e, ktorý e, samozrejme musíme vykonávať aj prostredníctvom SSM orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch samozrejme musia zohrať tiež svoju úlohu a priame investície, ako som spomenula, kde nakúpime dosť produktov, e, ktoré sú tzv. zelené, aj keď ešte nie je tá taxonómia hotová. Program. Let me remind you that 80% of the stock of products that we have is actually 8 produktov, ktoré máme, sú vládne dlhopisy a my sme jedným z hlavných nákupcov dlhopisov, ktoré vydávajú medzinárodné agentúry v Európe a ktoré sa angažujú vlastne pri zelených e, investíciách. E, samozrejme, sú tam tie rôzne otiene, ako sme aj povedali, od zelenej do hnedej. Nesmieme narušiť a nechceme narušiť finančný trh a dodržiavať neutralitu, trhovú neutralitu je to princíp, ktorý sa dodržiava a či by sme to mali preskúmať, tak myslím si, že presne toto bude súčasťou tejto strategickej revízie, ktorú by sme mali vykonať. Ďakujem pekne. Teraz pán Niedermayer za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. A je veľmi dobré, že ste medzi nás zavítali. Pani prezidentka, najprv otázka k hospodárskej a menovej Eh, politike. Povedali ste, že ECB podnikla dosť robustné opatrenia na podporu ekonomiky a vnímate, že v budúcnosti budete mať dostatok nástrojov na ďalšiu eh, stimuláciu ekonomiky a pokiaľ ide o revíziu tejto stratégie, chcel by som vedieť, do akej miery menové agregáty, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v minulosti, či budú preskúmané pretože vieme, že mnohé centrálne banky sú dosť skeptické, pokiaľ ide o význam týchto menových agregátov, napríklad divergenciu niektorých týchto agregátov a podobne. Um, thank you very much. Um, yes, the economy could be Ďakujem. Áno, ekonomike by sa mohlo dariť lepšie a ja som uviedla, že je to najmä kvôli externým faktorom. Pomalý rast, pomalší, ako by sme si želali, určite pomalší, ako je náš potenciál. Otázkou je, či sme schopní reagovať v prípadoch, že situácia sa nezlepší. Áno, máme nástroje na to, aby sme reagovali a aj ich využijeme Našim mandátom je stabilita cien a uh, urobíme, čo treba urobiť. Všetci aktéry musia uh, vstúpiť do hry a dúfam, že aj vstúpia. Uh, pokiaľ ide o menové agregáty, je ťažké predvídať, čo urobíme, keď zmeníme stratégiu. Nemyslím si, že to bude až tak otvorené, že by sme spochybnili menové agregáty. Podľa mňa sa nezmení ich úloha, e, ale napríklad e, digitálne meny začínajú mať vplyv a e, vzhľadom na to, alebo podľa toho, ako bude vyzerať tvorba mien, možno sa niečo zmení, ale zatiaľ, zatiaľ sa mi nezdá, že by sa niečo malo zmeniť. Paul, Paul Tang, SAD, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem Pani Lagarde, ja vítam vaše slova o tom, ako ECB by mohla zapracovať klimatické zmeny do svojej politiky vzhľadom na mandát, e, ktorý hovorí o stabilite cien. Je to povzbudivé. Ale rád by som niekedy si vypočula aj špecifickejšie odpovede. Mario Draghi, pokiaľ ide o CSPP, povedal parlamentu, že sa na to pozrie a E, zistí, aký má účinok, ak, aká je tam uhlíková stopa. Urobili ste hodnotenie? Ak áno, mohli by ste sa podeliť o výsledky tohto hodnotenia? Po druhé, implementácia povinného zverejňovania uhlíkovej stopy. Mohli by ste to zvážiť ako možné kritérium pre vydávanie e, dlhopisov v rámci CSIPP? a potom taxonomia, ozelenenie finančného e, systému, e, sieť pre ozelenenie odporúča, aby sme rozlišovali medzi zelenými, nezelenými a hnedými produktami. Súhlasíte s týmto odporúčaním, aby sme mali taxonómiu nie iba zelené, nezelené, ale rôzne odtiene zelenej a rôzne odtiene hnedej. A ďalšia vec, e, zelené investície, mohli by sa odpočítavať od deficitov, bol by to greenwashing alebo nie. Musíme e, vyriešiť nejako tú hrozbu greenwashingu. Myslíte si, že by bolo dobré v rámci právneho rámca EÚ nechať nejaký priestor, aby vlády mohli investovať viac do e, ekologizácie svojej ekonomiky? Ďakujem. Ja prečítam priamo. Z podkladov, ktoré boli pripravené pred, pred mojou funkciou, predtým, než som sa ja ujala funkcie, e, pán Draghi sa zaviazal skúmať e, klimatické dopady CSPP a všeobecne našich e, programov a táto práca prebieha ešte stále. Pozreli sme sa na naše nákupy CSPP a e, zistili sme, že sme nakúpili veľa zelených dlhopisov. Článok z 8. novembra 2018 hovorí, že týmito nákupmi Eurosystém vytvoril vhodné podmienky pre financovanie zelených dlhopisov a podporuje ich vydávanie, ale takisto sme zistili, keď sme analyzovali uhlíkovú intenzitu celých ekonomických sektorov, E, sú to štúdie Veblinovho inštitútu. To je niekedy zavádzajúce. E, keď získavame dáta zo sektorov, vidíme, že sú tam veľké rozdiely a ignorujú sa dynamiky v rámci jednej firmy priebehu času. Teda tieto analýzy poskytujú nekompletný obraz o e, uhlíkovej stope našich nákupov aktív. E, naša menová politika by mala byť vyhodnotená podľa nás s výhľadom na budúcnosť, čo vlastne financujeme v každej spoločnosti, aké investície. A e, čo sa skrýva za tou druhou časťou, ktorú som prečítala. Štúdia bola e, zrealizovaná v hospodárskom vestníku. Nájdete tú štúdiu a tam sa hovorí, že ECB svojimi financiami povzbudzuje a stimuluje vydávanie zelených dlhopisov. Prezident Draghi sa zaviazal, že to bude skúmať, ECB to naozaj skúmala a toto je záver. A druhá, druhý argument, ktorý sa snažím vysvetliť, je, že aby sme to mohli zanalýzovať, musíme ísť do veľkého detailu. Musíme identifikovať od všetkých aktérov, aké investície sa financujú a uľahčujú Eh, konkrétnymi podmienkami financovania. Nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale môžete eh, sa pozrieť na niečo, čo vnímame ako eh, hnedú firmu, ale hnedá firma môže investovať do zelenej investície, do zeleného projektu. Ako to potom um, zúčtovať, tak povediac? A vy budete takisto o tejto téme diskutovať. Položím otázku, ako môžeme prepojiť financie e, s transformáciou. E, vieme, že transformácia vyžaduje obrovské e, financie, a tak aby hnedé firmy sa mohli zmeniť, aby na konci transformácie boli zelené. Ako identifikujeme potom tieto investície? Ehm, ako napomôžeme e, financiami za nízke náklady takýmto hnedým firmám sa zmeniť na zelené. Je veľmi zložité toto e, presne a korektne vyhodnotiť do detailu. A my na tom budeme naďalej pracovať. Vy nám samozrejme naďalej budete takéto otázky klásť a to je dobre. Poprosím vás, e, predtým, než budeme pokračovať s otázkami, ešte stále máme 10 rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Poprosím vás, eh, kladte každý len jednu otázku, aby každý sa dostal eh, na rad. Pán Kelgen, Renew. Ďakujem, vítam vás, pani Lagarde. Vy ste hovorili o strategickej revízii ECB. Pokiaľ ide o samotnú revíziu a schopnosť analyzovať politiky ECB, a ako predvídať trajektóriu celej organizácie v budúcnosti a predvídať, aké budú politiky. Ehm, vy máte v súčasnosti úzko definovaný mandát, e, tá dvojpercentná inflácia, tesne pod dvoma percentami, ale boli by ste schopná sa zamerať e, širšie aj za hranicami vášho mandátu na investícia a hospodársky rast? aby Európska únia mala naozaj skutočnú kapacitu financovať dekarbonizáciu celej únie cez finančné e, investície verejného aj súkromného sektora? Alebo to bude iba veľmi úzko definovaná revízia? A chcem sa takisto spýtať, bude to nezávislá analýza? Posledná revízia sa robila v roku 2003. A vy ste boli kedysi predsedničkou Medzinárodného menového fondu a viete veľmi dobre, čo prekonali štáty eurozóny odvtedy obrovské finančné výzvy. Mys- myslíte si, že by bolo dobré prekročiť e, rámce, rámec vášho mandátu? Môžete zanalizovať pakt rastu a stability napríklad? A povedali ste, že rast je pomalý, ekonomike sa nedarí a vy hovoríte o väčšej, vyššej produktivite a zelenšej, digitálnejšej ekonomike. To si vyžiada masívne investície. E, európske ekonomiky nie sú teraz dostatočne silné na to, aby poskytli peniaze na tieto investície. Takže kde vezmeme peniaze na tie investície? No a poruším pravidlo jednej otázky. Ešte sa spýtam, Komisia hovorí o tom, že by sa mala posilniť medzinárodne úloha eura. E, bude to súčasťou vašej strategickej revízie? Ďakujem, je to veľmi odvážna otázka, ktorá prekračuje jednak moje možnosti trojminútovej odpovede, ale takisto to prekračuje mandát ECB. Chcem objasniť jednu vec. E, mandát, tak ako je popísaný v legislatíve, je a spočíva v stabilite cien. A my máme iba tento jediný primárny mandát. Fed napríklad v USA má v mandáte stabilitu cien, ale napríklad aj zamestnanosť. No a tento náš mandát e, cenovej stability bol definovaný v strategickej revízii 2003. E, bol definovaný tým, tým číslom 2 To je inflačný cieľ, ktorý vtedy predstavoval stabilitu cien v súlade so zmluvou. Musíme začať e, tým, čo nám ide najlepšie, zorganizovať našu strategickú revíziu okolo našej úlohy stability cien. Samozrejme sú tam iné aspekty ako ten cieľ inflácie, ktoré treba zohľadniť, aby sme mohli čo najlepšie naplniť náš mandát. Hovorili sme o klimatických zmenách, o tom, ako to ovplyvňuje a kde to ovplyvňuje tento mandát. V každom kroku našej cesty musíme toto skúmať a prehodnocovať a v konečnom dôsledku zapracovať do našej práce. Otázkou je, či by sme mali prekročiť tieto hranice a skúmať v našej strategickej revízii všetky ostatné aspekty e európskych ekonomických politík, európskych financí. E, nie, to nebude základom strategickej revízie. Samozrejme, malo by to byť zvážené, ak to má nejaký vplyv, ale ako vieme, menová politika je najefektívnejšia a môže priniesť výsledky vtedy, ak je doplňaná inými politickými aspektami ako daňovou politikou, štruktúrálnymi reformami, aby transmisia menových politik bola e, plynulejšia. Ale e, nie, je to, e, nie je toto základom, jadrom stratégie ECB. Ďakujem. Pani Hübner, EPP. Ja som veľmi nešťastná, lebo sa musím obmedziť na jednu otázku. Ale dúfam, že budem e, príkladom pre ostatných. Včera som vás videla, e, pani Lagarde, s pani von der Leyen. E, bola tam teda vlastne polovica európskych lídrov a to bolo veľmi pekné vás vidieť. Želám vám všetko dobré. Eh, keď nás navštevoval Mario Draghi, väčšinou vo svojich prejavoch zdôrazňoval, že ECB znáša takmer celú, celé bremeno stimulovania ekonomiky už takmer 10 rokov. A bohužiaľ musíme priznať, že nebol úplne úspešný nepodarilo sa mu preniesť eh, časť tohto bremena na ostatných aktérov európskych, najmä tých, ktorí sú zodpovední za fiškálnu politiku. Čo si myslíte vy, ako toto bude vyzerať v nasledujúcich rokoch? Eh, bude ECB eh, nahrádzať fiškálnu politiku alebo začnete konečne doplňať fiskálnu politiku? Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, včera bolo veľmi príjemné že sme dosiahli túto skutočnú rovnosť, eh, čo sa týka počtu zastupujúcich žien a mužov eh, európskych inštitúcií. Bol tam predseda eh, rady Michel, predseda parlamentu Sassoli, Ursula von der Leyen a ja. Čo sa týka kombinovaného dopadu, celkom iste by bolo efektívne, ak by aj ostatné dimenzie tohto politického mixu boli tiež zohľadnené v súbore riešení, ktoré sa navrhujú v snahe vysporiadať sa s pomalým rastom. Či budem úspešnejšia, to napoviaš až budúcnosť, ale budem sa snažiť do všetkých síl, aby som úspešnejšia bola. E, neustále mi pripomínajú, že máme nástroje menovej politiky k dispozícii, nebudeme sa zdráhať využiť ich, ak to bude potrebné, ale dúfam, že aj ostatní, e, ostatné legislatívne orgány si uvedomia, akú oni zohrávajú úlohu v nastavení takej menovej politiky, ktorú chceme presadiť. Ďakujem. Ďakujeme. Dúfam, že aj ďalší poslanci sa budú držať príkladu pani Hubner, za ktorý ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Šuster za SAD. Nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že sa mi podarí vyjadriť za stručnejšie. Budem hovoriť po nemecky. Stručnejšie, pretože už zaznelo mnoho odpovedí Predsa len by som sa však vrátil k otázke e, efektívnosti politiky Centrálnej banky. V posledných rokoch sa toho totiž robilo veľa a vďaka tomu sa podarilo zabrániť deflácii. Teda e, má to aj čiastočne stimulujúce dopady na konjunktúru, ale vidíme, že už e, sa ten potenciál naozaj E, vyčerpáva. Už nie je dostatok investícií, už nie sú dostatočné stimuly, inflácia sa nespúšťa, tak povediac, to 1% to je príliš nízka úroveň. Ale tiež mám dojem, že prostriedky Európskej centrálnej banky to už aj neumožňujú. Pri investíciách je dôležité, aby finančné náklady pre investície e, boli na správnej úrovni. A ja mám pocit, že hlavný problém je v tom, že z nastavenia hospodárskej menovej únie tie jednotlivé e, časti nie sú nútené pracovať spoločne a zosúladenie. Máme e, rozpočtovú finančnú politiku, máme six-pack, two-pack, je to všetko nastavené reštriktívne. E, tlačia na to mnohé vlády, ktoré okrem iného aj v nemeckom prípade sa snažia o tú nulu v účtovníctve aby sa to neposunulo do červených čísel. Teda nemyslíte si, že je treba preskúmať fungovanie celého tohto nastavenia, ako to bude fungovať v roku 2003, keď sa vlastne len vytvorila hospodárska menová únia, vtedy sa to všetko nastavilo a odvtedy už uplynulo mnoho rokov. E, je treba teda prehodnotiť, či naozaj všetko, čo sa urobilo, sa urobilo naozaj správne. Dankeschön. One day maybe I'll be... Ďakujem pekne. Možno jedného dňa vám budem schopná odpovedať po nemecky. Musíme si položiť otázku, či sme užitoční, či prispievame k niečomu alebo nie. A tie treba vyhodnotiť na základe cieľov, ktoré sú merateľné, ktoré ste spomenuli, teda cieľ e, tej inflácie e, tesne, ale pod dvoma percentami. E, zatiaľ sme toto úroveň dosiahli, lebo bolo by nesprávne dospieť k záveru, že Európska centrálna banka nesplnila stanovené ciele, pretože musíme to vnímať e, v kontexte, či sme teda urobili všetko, čo bolo možné. A na to je treba zistiť e, a vyhodnotiť, ako by sa situácia vyvinula, ak by sa nepresadila taká menová politika, ako sa presadila. A tu jasne vidíme, že Dopady na mieru HDP boli dosť značné. Modely to hodnotia niekde na úrovni 2,3 až 2,7 pričom miera HDP by bola nižšia, ak by sa nepresadila táto menová politika. A to isté platí pre infláciu. Ak by sa nepresadila takáto menová politika, inflácia by bola ešte nižšia, ako je v súčasnosti zhruba o tretinu alebo polovicu percentuálneho bodu. Nie, že, teda nechcem povedať, že e, ma to nejako uspokojuje tá aktuálna forma vývoja, že by sme sa nemali snažiť. Nie, rozhodne by sme sa mali snažiť o mnoho viac všetci, ale myslím, že menová politika bola taká efektívna, ako len bolo možné v posledných rokoch. To, že máme fiskálnu ehm, kapacitu, teda nástroj, ktorý zahrňa e, túto konvergenciu. Je to jeden z atribútov menovej únie. V skutočnosti teda ide o rozpočet eurozóny. To znamená, že keď e, krajina je vystavená šoku, že vlastne vzniká morálne riziko na jednej strane, ale na druhej strane je to snaha chrániť túto krajinu pred rizikom. Ak by teda takáto možnosť vznikla, tak by sa vylepšilo fungovanie menovej únie. Ak by sme získali túto fiskálnu kapacitu. Ďakujem pekne. Teraz Sven Giegold zo Zelených ďalej. Ďakujem. Teší nás, že sa s vami môžeme stretnúť, pani Lagarde. Mňa osobitne teší, že v hrade guvernérov je v súčasnosti aspoň jedna žena a verím, že onedlho ich bude viac. Chcel by som nadviazať na tematiku klimatických zmien a taktiež toho, čo Centrálna banka môže urobiť v tomto smere. To, čo ste popísali, tie konkrétne opatrenia, z môjho pohľadu bolo dosť zjavné, že tým jadrom menovej politiky je niečo, čo sa vôbec nespomenulo, teda e, re financujúce opatrenia tie sú určujúce, týka sa ich hodnotenie rizika. Preto sa chcem opýtať, či chcete vyvíjať tlak na ratingové agentúry, ktoré využívate, alebo na vaše vlastné orgány hodnotenia rizika, čo sa týka e, operácií refinancovania, tak aby sa zohľadnili aj klimatické zmeny dostatočne. A tiež v druhom rade, čo sa týka operácií na otvorenom trhu, ako napríklad program kvantitatívneho uvoľňovania. Chcete tam pokračovať, teda automobilový priemysel má 2,16 celkových dlhopisov, ale v programe kvantitatívneho uvoľňovania Centrálnej banky mal 6,84 Podobne aj pre sektor energetiky celkové dlhopisy na trhu EÚ 2,55 pričom v rámci podielu QE 54. A dosť opačne sú na tom obnoviteľné zdroje energie. Tu celkový podiel je 0,18 a, a nulové nákupy Centrálnej banky. To sa vychádza z údajov z roku 2017. Teda chcem sa opýtať, či chcete zapracovať aj agendu klimatických zmien aj do jadra menovej politiky. Ďakujem. Ďakujem za tieto vaše otázky. Najskôr, čo sa týka ratingu je nevyhnutné, aby všetky ratingové agentúry do svojich ratingov zahrňali riziko spojené s klimatickými zmenami. To by sa nemalo týkať len ratingových agentúr, ktoré majú certifikát EHG. Teda tie tri najznámejšie ratingové agentúry eh, sa uberajú týmto smerom. Ak e, sa ma na to opýtajú, tak im na to aj priamo odpoviem, tak ako odpovedám aj vám teraz. Ďalej program refinancovania, ktorý e, sa chystáme absolvovať. Zatiaľ to funguje na základe princípu trhovej neutrality. O tom sa dosť intenzívne diskutuje. Sú rôzne výklady e, tohto prístupu a je treba o tom diskutovať. E, je to sporná téma. Vnímame to ako súčasť stratégie, ako súčasť revízie nástrojov, ktoré využívame v snahe plniť náš mandát. Musíme si teda tieto otázky klásť, nakoľko je zaistená primeranosť, proporčnosť a tiež nakoľko sú zakomponované rizika spojené s klimatickými zmenami ako určujúce faktory. Ďakujem. Ale ste si všimli, že čo sa týka strategickej revízie, ja sa vždy snažím neposudzovať e, vopred, e, ako sa veci vyvinú. Je treba to prijednať na úrovni všetkých členov rady guvernérov. Je treba odsúhlasiť rámec so všetkými aktérmi. Ja e, to nebudem riadiť ako sama žena. Je to spoločný proces a napokon to zhrňa aj dialog s vami, aj s mimovládkami, aj s expertami a vďaka tomu bude ten celkový výsledok eh, hodnotnejší a lepší. A na to sa teším. Ďakujeme pekne teraz. Francesca Donato eh, z IDE. Thank you, Madam Chair. I'm speaking in Italian. Eh, grazie, signora Presidente. Ďakujem pani predsednička Lagarde za to, že ste prišli. Ja veľmi oceňujem, aká ste otvorená eh, a takisto ceníme, že chcete urobiť revíziu cieľov ECB. Viacerí kolegovia uh, hovorili o tom, že doteraz tieto ciele neboli v plnom rozsahu splnené. Inflácia v eurozóne dnes je okolo 1, 1%, takže ten váš stanovený cieľ je ešte ďaleko. E, či už vy, alebo bývalý prezident Draghi ste viackrát zdôraznili, ako obnovenie hospodárskeho rastu eurozóny je e, závislé od toho, či členské štáty budú implementovať správne fiskálne politiky, či budú stimulovať dobre investície. Ale ako vidíme, aj také členské štáty, ktoré majú fiškálny priestor na to, aby realizovali takúto stimuláciu, tak to nerobia, lebo sa boja, že znížia svoje vlastné prebytky obchodnej bilancie. Podľa mňa, čo chýba, <clears throat> čo sa redukuje v eurozóne v priebehu rokov, je miera verejných investícií. A tieto chýbajú najmä v štátoch, kde rast je nižší z dôvodu e, toho, že e, sa tam zanedbáva infraštruktúra, že infraštruktúra je zastaralá. Podľa mňa toto patrí k veľkým príčinám problémov v týchto štátov E, ktoré potom nie sú dobre vybavené, e, takisto keď príde nejaká katastrofa, prírodná katastrofa v dôsledku klimatických e, zmien. No a potom samozrejme sa tlačí nadol aj domáci dopyt a zabraňuje to rastu. Čo si myslíte teda? Tie nástroje, ktoré v súčasnosti má ECB, sú dostatočné alebo musí sa vybaviť novými nástrojmi, aby sa trošku stimulovala inflácia v Európe a ak áno, tak aké nástroje by ste mohli navrhnúť? Grazie mille. Uh, to your point about uh, number one, we are... K tej prvej otázke, že sme vzdialení ešte od cieľa inflácie, Je to dosť eh, fascinujúca téma, ktorú sa snažia ekonómovia pochopiť eh, a eh, majú v tým ťažkosti. V mnohých regiónoch sveta je inflácia o mnoho nižšia, než sa očakávalo, o mnoho nižšia, než by sa predpokladalo. Naši ekonómovia a analytici v eurozóne sa snažia pochopiť, čo sa presne deje pod kapotou, tak povediac. E, sme v situácii, keď e, nezamestnanosť klesá, mier zamestnanosti stúpa, mzdy podľa meraní vzrástli tiež, ale to by teda z pravidla malo spôsobovať nárast cien. Vyšší dopyt, To pravidla spôsobuje naraz cien, ale nedieje sa to. Teda pravdepodobne a to napokon zrejme počúvate od svojich voličov a vidíte to zo svojich pozorovaní v eurozóne, vo svojich členských štátoch. Zdá sa, že zamestnávateľia ktorých e, náklady stúpajú, pretože mzdy rastú, namiesto toho, aby zvýšili ceny, tak ako by spravidla robili, vlastne znižujú e, e, svoje marže. Prečo je to tak? E, to je ťažko pochopiť a vyhodnotiť. Je to preto, že panuje neistota, alebo sa snažia ochrániť svoj podiel na trhu voči konkurencii, alebo je to preto, že nemajú dostatočnú dôveru v to, ako budú schopní odolať iným zdrojom konkurencie, to je ťažké pochopiť, e, ale vidíme, že takto sa zhruba vyvíja situácia na trhu. To, či to bude e, dlhodobejší trend, či to potrvá, to je ešte otázne. Ak teda by sa e, miera neistoty rozplynula, kto vie, ak sa Brexit podarí vyriešiť hladko, ak to prechodné obdobie bude jasné, zrozumiteľné všetkým, ak obchod a ak teda obchodné vzťahy e, z USA a s Čínou sa taktiež e, umiernia, ak e, sa obchod s Čínou taktiež trošku pozdvihne. Ak toto všetko, teda čo súvisí s obavami, sa rozplynie, tak bude to znamenať, že firmy, teda zamestnávateľia, to posunú aj do cien, teda tie navýšené náklady, ktoré sú vystavení, to bude určujúce pre mieru inflácie. Uvidíme. Ale takto to zatiaľ vnímame. Čo sa týka iných eh, politických oblastí, k tomu som sa už vyjadrila, eh, čo sa týka fiskálneho frontu, menová politika je najefektívnejšia, keď aj ostatní aktéry v politickom eh, svete sa do toho zapoja. Niektorí sa už sú ochotní e, zamýšľať nad otázkou fiskálnych opatrení. Minimálne jeden členský štát eurozóny to zvažuje a teda už to aj nasadil a zatiaľ sa to stretlo s pozitívnou odozvou. E, ďakujeme teraz pani Južica za ECR. Thank you. Uh, I have to <clears throat> obey the rules set by our chair, so uh, I will ask... Uh, uh... Ďakujem pekne. Podľa pokynu sa opýtam teda len na jednu vec. Čo sa týka zverejňovania analýz vedľajších eh, účinkov, na to sa opýtam až na budúce. Dnes sa opýtam len na memorandum o porozumení medzi Európskou centrálnou bankou a dvorom auditorov v septembri. Pán Draghi mi odpovedal na otázku tu vo výbore tak, že v minulosti bolo kľúčové, či ECA môže pristúpiť k vyhodnocovaniu a posudzovaniu nielen operatívneho riadenia Centrálnej banky, ale taktiež skutočnému efektívnemu presadzovaniu politických rozhodnutí. Mohli by ste ujasniť, či ECA má právomoc podľa memoranda vyhodnocovať efektívnosť politických rozhodnutí Európskej centrálnej banky alebo nie? Thank you very much for your question. Ďakujem operačná efektívnosť riadenia Centrálnej banky, e, to je nevyhnutné, aby banka plnila svoj mandát, preto je vítané, aby operačná efektívnosť bola nezávisle vyhodnocovaná na úrovni Európskeho dvora auditorov, tak ako je to stanovené aj v zmluve a aby dvor auditorov taktiež poskytoval poradenstvo. To sa teda týka tej operatívnej efektívnosti v činnosti a celkovo činnosť Dvora auditorov bude mať našu podporu. Môžete sa polahľuť, že ja budem dvora auditorov v tomto podporovať. Budú mať prístup k všetkým dokumentom, ktoré sa týkajú výkonu funkcií, ale zároveň rozhodovanie o, o konkrétnych krokoch, ktoré sa týkajú plnenia priority, to je v definícii úlohy Európskej centrálnej banky a musí to vnímať oddelenie a musí sa to vykonávať taktiež e, nezávislo, tak ako to napokon požaduje zmluva a aj štatúty, ktoré sú pre nás záväzné. Ďakujeme. Teraz Karlen natýkal e, z Riniu. Ďakujem. A ja vám chcem zablahoželať k vymenovaniu do funkcie. Budem pokračovať po holandsky. It sounds not so lovely, but well. <laughs> Um, <clears throat> U neemt het stokje over in een zeer interessante tijd en ook een zeer... Teraz ste sa teda vy ujali kormidla v týchto kľúčových časoch. Pomenuli ste, že súčasťou priority je predovšetkým cenová stabilita. Kúpna sila v eurozóne, je tiež udrateľný rast, zamestnanosť. Centrálna banka je nezávislá. Myslím, že to je najvýznamnejšie a malo by to platiť aj naďalej, ale Trochu ma znepokojuje aktuálna politika. Tento program nakupovania opäť e, sa obnovil a Centrálna banka sa vyjadrila, že úroky sa znížili. Spotrebitelia sa obávajú o budúcnosť svojich úspor, obávajú sa, že budú musieť vlastne platiť za ukladanie úspor v bankách v Holandsku eh, úspory predstavujú eh, eh, veľký podiel nášho imania a teda veľkou obavou sú tieto nízke úroky. Chcem sa teda opýtať, či Centrálna banka bude sa držať tohto cieľa 2% inflácie a či by mohla zvážiť predsadenie cenovej stability a inak. V roku 2030 odsúhlasilo e, e, konkrétne postupovanie. V posledných 16 rokoch sa toho veľa urobilo v Holandsku. Sú veľké obavy spojené s centrálnou bankou a s jej politikami, taktiež e, aký to budeme dopadne dôchodkový fond, ktorý je v Holandsku veľmi významný, čo sa týka dividend. Čo nám k tomu môžete povedať? Ďakujem. Môžem vás ubezpečiť, že Európska centrálna banka rozhodne neignoruje dopady e, svojho rozhodovania a monitorujeme aj naďalej budeme monitorovať dopady našich rozhodnutí. Nemôžeme to vnímať tak, že je to jedna alebo druhá kategória. Musíme e, brať na vedomie všetky dopady našich rozhodnutí. Podpora rastu, podporu investícií, tak aby boli k dispozícii úroky s nízkymi nákladmi, ďalej prispievanie e, podpory zamestnanosti v eurozóne. Tým Centrálna banka vlastne plní svoj mandát a snaží sa podporovať rast ekonomiky takýmto spôsobom toto e, je teda to najvýznamnejší, ten najvýznamnejší prínos, e, ktorý Centrálna banka môže poskytnúť. E, samozrejme, je to spojené s vedľajšími účinkmi, účinkami, o tom vieme, musíme na to pamätať. Domnievame sa, že ten dvojstupňový systém, ktorý sa zaviedol ako súčasť balíka v septembri, mal konkrétne práve za cieľ to, aby banky mohli prostredníctvom hospodárskych aktérov presadzovať tieto nulové úrokové sadzby, nie negatívne e, úrokové sadzby. Viem, že pre niektoré dôchodkové fondy v niektorých krajinách je to problém. Budeme tomu venovať pozornosť, o tom vás môžem ubezpečiť. Uvidíme, ako čo najlepšie zohľadniť tieto faktory, aby sme určili ďalšiu stratégiu do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, Pier Nikola Pedicini za nezaradených. Sí, grazie, Ďakujem, pani predsednička, ja po taliansky. Ďakujem, prezidentka Lagarde. Ak sa neurobia žiadne zmeny na poslednú chvíľu, 13. decembra na samite hlavy štátov a vlád, e, ktorí zodpovedajú za mechanizmus stability, sa budú musieť e, vysloviť o revízii zakladajúcej zmluvy tohto mechanizmu. E, pôvodne sa to e, nazývalo Fond pre záchranu štátov, ale tam nešlo o záchranu štátov ako v prípade Grécka. Francúzske a nemecké e, banky boli exponované v Grécku a Taliansko zaplatilo 60 miliard eur pri tejto príležitosti za záchranu. Nikdy sme ich nedostali späť. Pokiaľ ide o tú základnú zmluvu Išlo tam o e, jednorazový zásah počas bankovej krízy, ale zároveň je tam aj úverová línia posilnená e, s výhodnými podmienkami a e, tieto štáty mali mať neudržateľný verejný dlh, ale paradoxom je, že mali prístup k MMS. <clears throat> Deutsche Bank napríklad alebo iné štáty E, e, majú prístup k tomuto mechanizmu, ale niektoré, e, niektoré štáty, ktoré majú potrebu financií, nemajú prístup k tomuto mechanizmu. Čiže čo si myslíte, ako funguje tento nástroj na riešenie systémových kríz v Európskej únii? Thank you very much for your question. Ďakujem pekne za otázku. A chcem to povedať jasne, pokiaľ ide o ESM Myslím, že mám istú legitimitu v eh, tomto smere, pretože som bola prítomná, keď to bolo spustené. V súčasnosti je zámerom posilniť systém krízového riadenia v eurozóne. Určite nepochybujem o tom, že za týmto účelom sú predstavené a budú teda predstavené rôzne návrhy na Európskej rade neskôr v decembri. A je to presne na to, aby sa riešila otázka zraniteľnosti, finančného rizika. To, že by SM mal byť reštrukturalizovaný, reštrukturalizovaný doložka o e, kolektívnej akcie. Je to vlastne istá záruka, ktorá má zaručiť, že ak dôjde k reštrukturalizácii, e, minoritní vlastníci nemôžu vlastne e, držať tých ostatných ako rukojemníkov. Ide o to, aby väčšina bola chránená pred vlastne tými excesmi e, menšiny. A táto doložka nemá nič dočinenia špecificky len s eurozónou. Je to medzinárodné ustanovenie, ktoré je vlastne odporúčané v takýchto situáciách, aby sa uľahčilo krízové riadenie. Nie, aby sa niečo bralo, alebo aby vlastne voči krajine sme boli nepriateľsky nastavení, práve naopak, aby sme podporili ju. A teraz za SAD pani Margarita Marquez. Ďakujem pekne, pani prezidentka. Hovorili sme o boji e, proti klimatickým zmenám, e, že je to kľúčový bod. E, začína sa klimatická konferencia v Madride a vy ste povedali, že boj proti klimatickým zmenám bude jednou z priorít ECB. Klimatické zmeny majú dopady tiež na sociálne-ekonomické e, prostredie. Klimatické riziky boli identifikované zo strany ECB ako jedný z najväčších rizik pre bankový systém v, eur- v eurozóne aj celkovo pre stav našich ekonomík. Chcem sa spýtať, či ECB bude mať plnú podporu na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Vy musíte vlastne stanovovať pravidlá, ale ich aj implementovať. Vy máte plnú podporu z našej strany a je dobré, že komisia stanovila si ako jednu z priorít boj proti klimatickým zmenám a je potrebné o tomto hovoriť 11. budeme mať summit, ktorý bude diskutovať o životnom prostredí aj o klimatických e, klimatickej núdzovej situácii. Nesmieme na to zabúdať a, a určite budeme čeliť prekážkam. A ako môžete presvedčiť svojich kolegov v ďalších centrálnych bankách? V mnohých prípadoch si niektorí z nich myslia, že to by malo byť iba otázkou fiskálnej politiky a nie menovej politiky, teda boj proti klimatickým zmenám. Aké konkrétne opatrenia by ste mohli naplánovať, navrhnúť a implementovať, pokiaľ ide o interné fungovanie ECB a tiež v rámci kompetencií právomocí ECB, pokiaľ ide o medzinárodný rámec, v rámci ktorého teda uh, môžete konať. Aké konkrétne opatrenia by ste chceli navrhnúť na G7, G20 a vo vzťahu s Čínou? Ďakujem. Ďakujem. Zodpoviem to veľmi stručne, pretože si myslím, že som sa to už snažila identifikovať poprvé. V analytických eh, eh, v analytickom zmysle, pot, zmysle, potom v zmysle dohľadu, potom prostredníctvom riadenia priamých investícií a dôchodkových fondov, potom po štvrté prostredníctvom programov, ktoré riadime, kde musíme zvážiť, kde klimatické zmeny by mali a mohli mať eh, dopad na eh, analýzu rizika, ale môžem povedať, že sme aktívni na mnohých fórach a sme členmi e, sietí centrálnych e, bank pre e, ekologizáciu bankového sektoru. Viete, že to teraz združuje viac ako 50 guvernérov centrálnych bank a ich tímov na to, aby sme sa skutočne rezolútne posunuli v oblasti ekologizačných aktivít a tiež sme aktívni v rámci G7 tiež e, prostredníctvom Benoa Koreo, ktorého správa tiež nedávno priniesla podporné stanovisko. A v podstate akékoľvek fórum, kde sme, G20, to je ďalší príklad, e, tam klimatické zmeny budú e, diskutované a klimatická a naša stratégia určite zohľadní aj tieto aspekty. A Benoit Kore je skutočne eh, respektíve veľmi ho zaujíma táto téma, aj keď samozrejme viac sa sústredí možno na digitálne eh, meny, ale je naozaj veľmi presvedčený o potrebe diskutovať aj o boji proti klimatických zmenách. Ďakujem pekne. Myslím, že máme ešte zo pár otáz, pardon, minút na Eye. Pán Castaldo za nezaradených. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani prezidentka. E, počul som, že e, je e, Rada guvernérov dosť rozdielna, pokiaľ ide o ďalšie smerovanie menovej politiky a tiež investori hľadajú znaky, že ECB chce sa angažovať v tých opatreniach, ktoré ohlásila Eh, jeden z úspechov pána Draghiho bolo to, že eh, rada guvernérov hovorila jedným hlasom. Koncenzus bol dôležitý napríklad počas eh, mimoriadných opatrení zavedených počas vlády pána Draghiho pri riešení dlhovej krízy Myslíte si, že táto nejednotnosť by mohla e, ohroziť ďalšie fungovanie ECB práve teraz, keď je jednota potrebná? Je tu vnímanie, že e, manevrovací priestor ECB je obmedzený. A chcem sa teda spýtať nasledovné čo toto rozdelenie v rámci Rady guvernérov znamená. Bude tá situácia ťažšia a akým prekážkam budete čeliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Určite vás neprekvapí, ak poukážem na to, kde ľudia sa zhodujú, a ja som to videla eh, tam, kde bol jednohlasný súhlas, pokiaľ ide o náš mandát. Všetky, všetci členovia sa zasadujú za dosiahnutie e, cieľa e, cenovej stability a tiež je tam zhoda pokiaľ ide ako doma, akomodáciu menovej politiky. Samozrejme, sú tam isté aj e, možno nezhody, pokiaľ ide o typ nástrojov, ktoré sa majú použiť, ale to je v podstate zdravá diskusia, ak tak môžem povedať, a určite je to pokrok Eh, oproti možno aj ostat... predchádzajúcim princípom. Samozrejme, ja sa budem snažiť dosiahnuť koncenzus, eh, keď nastane vlastne tá chvíľa, aby sme dosiahli, e, vyrokovali balík, ale samozrejme, ak tam bude nejaký nesúhlas, tak e, budeme to musieť zohľadnúť a snažiť sa nájsť nejaký taký zdravý a efektívny spôsob, ako to riešiť, pretože sú centrálne banky, ktoré tiež riešia takéto e, situácie. Ideálne by bolo, ak by sme mali jednomyselný súhlas, ale myslím si, že sme dostatočne silní na to a máme takú reputáciu, aby sme mohli odolávať E, nejakým nezhodám. Ďakujem pekne. Takže tuto ukončujeme menový dialog. Ďakujem pekne všetkým zúčastneným. Ďakujem pani Lagarde. Bola to prvá diskusia za tieto 4 týždne a prediskutovali sme mnoho zaujímavých bodov a tešíme sa na ďalšie zaujímavé diskusie v budúcnosti. Ďakujem a už odozdám slovo pánovi Niedermayerovi. Dear colleagues, please get seated. So... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať práve teraz. Tak ešte stále teda máme niekoľko bodom, bodov na programe. Prejdem k bodu 5 a to sú finančné aktivity Európskej investičnej banky, výročná správa za rok 2019. Našim spravodajcom je Bas Eichhut za zelených a bez nejakého ďalšieho zdržiavania vám dávam 5 minút na úvodné vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda. A neviem, že či budem potrebovať 5 minút, ale je to vlastne v tomto novom formáte prvá správa o EIB. Je e, E, e, e, gestorským výborom je rozpočtový výbor a my poskytujeme stanovisko, je to stručné, vždy sme samozrejme obmedzení na počet slov, respektíve písmen a preto je to stručné, ale samozrejme prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov to môžeme trošku rozšíriť. Myslím si, že vždy je tam niekoľko otázok, o ktorých e, treba hovoriť. Najmä hovoríme o úlohe EIB zvýšiť úroveň investícií v EÚ. To je dôležité zdôrazniť, že úroveň investícií je nižšia než pred krízou a takže preto je skutočne dôležité, aby EIB zvýšila tieto investície a to tam eh, aj zdôrazňujeme v našom stanovisku. Samozrejme sú tam prebiehajúce zmeny, najmä pokiaľ ide o to, aby sa, to, sa EIB stala klimatickou bankou a myslím si, že je dôležité, aby my ako výbor EKON sme tiež sa vyjadrili k tomu, um, a samozrejme musí sa to preniesť do konkrétnych činov a myslím si, že jedna z požiadavek je to, aby EIB vypracovala vierohodnú metodiku na meranie toho zosúladenia a, a, a s, s cieľmi Parížskej dohody. A potom samozrejme EIB zohráva kľúčovú úlohu v Junckerovom investičnom pláne a musíme tu hovoriť o úlohe EFC, teda Európskeho fondu pre strategické investície. Doteraz veľmi dôležitý bol aj kvantitatívny cieľ dosiahnutia istej úrovne objemu peňazí, ale tiež teda treba hovoriť, že teda aký ten cieľ by mal byť a možno by tam mohol byť isté také možno vyjednávanie alebo diskusia, pretože EIB určite bude zohrávať kľúčovú lohu v budúcom investičnom pláne novej komisie a už sa to bude nazývať pravdepodobne, respektíve e, bude to nový investičný plán udržateľnosti e, nových vlastne ďalších miliárd. A tiež e, dôležitá je doplnkovosť e, operácií EIB, ako zaručiť, že EIB ukazuje svoju doplnkovosť, e, kde dáva svoje investície. Nemala by to byť iba e, súkromná banka, ale aj v podstate verejná banka, a preto je tam dôvod na tú transparentnosť. Samozrejme, oveľa viac by sa dalo povedať k tomuto stanovisku, ale momentálne teda sme trošku obmedzení, pokiaľ ide o rozsah e, stanoviska. Pri pozmeňujúcich návrhoch to môžeme trošku rozšíriť a e, je to teda stanovisko pre rozpočtový výbor, ktorý je gestorským výborom. Ja sa teším na reakciu zo strany EIB a samozrejme aj na reakcie tieňových spravodajcov z ďalších politických frakcií, aby sme dosiahli konsenzus, aby sme mohli mať skutočne silné stanovisko pre rozpočtový výbor. Ďakujem. Francis Fitzgerald ako tieňový. Eh, ďakujem veľmi pekne za prácu spravodajcu. Eh, spracovali ste rôzne témy, na ktoré sa EIB v posledných rokoch sústredila. Ja vítam názor spravodajcu o tom, že EIB musí mať dostatočný kapitál Všetky finančné aktivity EIB musia byť v súlade s Parížskou dohodou do konca roka 2020 a je treba zvýšiť transparentnosť EIB. Návrh stanoviska zdôrazňuje činnosti EIB v súvislosti s financovaním klimatických zmien, to je vhodné vzhľadom na krízu, ktorú zažívame. EIP má dlhú e, históriu financovania takýchto opatrení. Pred desiatimi rokmi sa stala pionierom v oblasti zelených dlhopisov spustila informačný program o zelených dlhopisoch, čiže EIB má už expertízu v tejto oblasti. A takisto um, vítam to, čo tu hovoríte o tom, že EIB sa má stať e, klimatickou bankou. Je potrebné tieto finančné potreby pokryť. Takže udržateľnosť, environmentálne záležitosti, to tu zdôrazňujete a to je dôležité. A potom sú tu ďalšie aspekty práce EIB, Posilnenie investícií v Európe, vytváranie pracovných miest, e, financovanie malých a stredných podnikov, digitálna ekonomika. Áno, e, toto by mal skúmať náš výbor. Investičná správa EIB za rok 2019 zdôrazňuje, že investície do infraštruktúry majú výšku 1,6 HDP EU a to je najmenej za posledných 15 rokov. A takisto Európa nevyužíva výhody digitálnej transformácie od finančnej krízy sme zažili 10 ročie slabých investícií a toto stále negatívne ovplyvňuje tvorbu pracovných miest, e, investícií, budovanie infraštruktúry, budovania ubytovaní a tak ďalej. Investície sa musia zvýšiť v Európe a to musí byť kľúčová priorita EIB. A to by malo byť odrazené v stanovisku, podľa mňa. Takisto by sme mali zdôrazniť, e, že EIB musí doplniť svoje záväzky v oblasti klimatických e, zmien aj e, spravodlivou transformáciou zraniteľných sektorov, zraniteľných regiónov. No a na záver, ja súhlasím, že potrebujeme ciele pre udržateľnosť a sociálne aspekty fondu FC, ale nemal by to byť jediný indikátor úspechu FC. Existujúce ciele, ktoré sme už na riadení OFC e, dohodli, ostávajú v platnosti, najmä keď chceme posilniť investície v Európe a posilniť financovanie pre SME, pre malé a stredné podniky. Ale je to veľmi dobré stanovisko a teším sa na prácu so spravodajcom aj s tieňovými. Ďakujem. Joachim Schuster za SAD. Budem hovoriť po nemecky. Uh, a ja, ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za doteraz vykonanú prácu. E, spomenuli ste veľa dôležitých bodov, ktoré môžeme podporiť. Preto by som rád e, spomenul iba 3 či 4 body teraz, ktoré sú pre nás osobitne dôležité. Poprvé, to, čo už spomínal spravodajca, vítame, že EIB chce rozšíriť e, svoje investičné činnosti a ehm, že by sa mala stať do veľkej miery zelenou bankou. Ehm, podľa nás ehm, veľmi zaujímavou otázkou v tomto kontexte je, čo to vlastne znamená, aké investície môžeme potom podporovať, aké nemôžeme podporovať a akými nástrojmi to treba podporiť. Ďalšia pre nás dôležitá vec E, nechceme sa sústrediť iba na súkromné investície pri stimuloch. Chceme podporovať aj e, verejné investície, najmä obecné, obecných podnikov, pretože v mnohých sektoroch sme si všimli, že e, tie slabé investície v dnešnej dobe vyplývajú z toho, že verejný sektor slabo investuje, takže tu treba niečo urobiť. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, do akej miery by sme mohli vyňať e, z výpočtu deficitu e, takéto projekty, ktoré financuje EIB, lebo sa často jedná o veľmi dôležitú infraštruktúru, e, často nevyhnutnú infraštruktúru. Potom otázka sociálnej dimenzie týchto projektov, ktoré sa podporujú. Pretože ak chceme nejakú ekologickú transformáciu ak chceme k nej prispieť udeľovaním úverov, tak sa musíme zamyslieť nad sociálnymi dôsledkami týchto financií, um, aké štruktúrálne zmeny v spoločnosti s tým prídu a musíme sa pozrieť takisto aj na regionálne prerozdelenie. Uh, pri tom prerozdelení investícií do regiónov musíme vnímať aj sociálny rozmer. No a štvrtá veľmi dôležitá vec, uh, treba zmeniť riadenie jednoznačne podľa nás Európsky parlament by mal e, túto oblasť monitorovať a mal by takisto mať právo podielať sa na procese. E, Európsky dvor auditorov predložil určité konštatácie o fonde FC a toto by sa malo zapracovať do štruktúr riadenia Európskej investičnej banky. E, teším sa na diskusiu. Zdá sa už teraz, že to bude veľmi konštruktívna diskusia. EIB sa bude rozvíjať správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem za vaše stanovisko, za Riniu teraz Dragoš Pislaru. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Eichhoutovi a jeho týmu. E, ďakujeme za dobrú prácu a chcem poukázať na niektoré maličkosti, ktoré by sme radi ešte zaradili do stanoviska a my to e, samozrejme predložíme. Myslím si, že moje kolegovia so mnou budú súhlasiť. Poprvé, chcem zdôrazniť dôležitosť ďalšej spolupráce medzi EIB a ďalšími partnermi e, v rámci programov podľa nového VFR. E, toto bolo zdôraznené v operačnom pláne na rok 2019 a som presvedčený, že potrebujeme väčšiu koherentnosť. Najmä preto, že e, veľký VR aktérov bude zapojených do tohto priamo v budúcnosti. E, po druhé, stanovisko hovorí o tom, že EIB sa má zmeniť na klimatickú banku. Hovorí sa tam o cieľoch Parížskej dohody bolo by dobré spomenúť aj nový Green Deal, novú zelenú dohodu, ktorú už zohľadňuje EIB. Malo by to byť aj referencia pre tento rok. E, Rada nedávno e, sa už rozhodla, že sa bude reformovať týmto smerom. Ja som tieňový spravodajca aj pre spis Invest EU a chcem spomenúť hodnotiace kritéria, ktoré e, spadajú pod sociálne investície, e, zohľadňovanie princípov Európskeho piliera sociálnych práv. Tu by sme to mali trošku e, prepojiť, keď hovoríme o účinkoch investícií. EIB už implementuje v rámci EFSI takéto investície a tým, ako pokračujeme, musíme na to pamätať. Je to perspektíva celej EÚ a Ďalšia vec, viacerí lokálni aktéry v rôznych volebných obvodoch eh, sa ma na to eh, pýtali, nemohla by EIB mať nejaké miestne kancelárie, kde by sa, mohlo, kde by sa mohli ľudia z EIB kontaktovať, komunikovať, tak aby rôzne subjekty vedeli, aké financie, eh, aké možnosti financovania EIB ponúka. A to by aj zlepšilo tú transparentnosť, o ktorej ste hovorili v stanovisku. EIB e by mala propagovať svoju činnosť na, na lokálnej úrovni. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za spoluprácu a teším sa e, na spoluprácu s pánom Eichhautom. Ďakujem. Teraz za ID nezaradení nemajú spravodajcu, za EKR Jessica Stegrut. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý návrh stanoviska. Ja súhlasím v tom, že EIB má veľký potenciál, ale sú tu niektoré veci, na ktorých sa názorovo nezhodujeme. Stanovisko hovorí o tom, že EIB by sa mala stať klimatickou bankou. Nemôžeme ale poprieť, že toto by znamenalo aj ďalšiu politizáciu EIB. Financie by sa pridelovali na základe politickej agendy a nie na základe spoločného cieľa, ktorým je zvýšenie rastu v EÚ. Keby sa dnes EIB odklonila od tohto cieľa a začala bojovať proti klimatickým zmenám, tak vznikne precedens a obrovské fondy EIB sa potom budú môcť využívať aj na e, iné politické účely v budúcnosti. Je to pandorina skrinka, ktorú by sme nemali otvárať. A pokiaľ ide o e, tie fosílne projekty, a zastavenie financovania projektov fosílnych palív, ja chcem sa spýtať dve otázky. E, toto investičné embargo sa bude týkať aj údržbových projektov, alebo sa to bude týkať iba e, projektov nových investícií? Ako vieme, to je druhá otázka, mnohé regióny EÚ závisia od fosílnych palív, produkujú ich a budú potrebovať na transformáciu peniaze. E, bude dosť zelených investícií do konca roku 2020 v týchto regiónoch, aby ste mohli nahradiť investície do fosílnych palív. A takisto pripomínam, že vidíme na horizonte e, opäť tmavé čierne oblaky, pretože náš rast E, e, stagnuje a budúci mesiac Európska únia stratí e, veľkého čistého prispievateľa. Ďakujem. A teraz Manon Obry, tieňová spravodajkynia za GUE. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi, ktorý podľa mňa odviedol veľmi dobrú prácu pri príprave tohto návrhu. Globálne to ide podľa mňa dobrým smerom. Hovoríte o tom, že EIB eh, musí byť bankou udržateľného rozvoja. a Už tomu sa samozrejme tešíme. Keď sa pozeráme na jednotlivé odseky, prvý odsek eh, správa by mala zdôrazniť potrebnú koherentnosť medzi fiškálnymi pravidlami EÚ eh, e a ekologickou transformáciou. Posledná správa rozpočtového výboru poukazuje na to, že ten trojpercentný deficit môže mať perverzné účinky, e, môže zasiahnuť do verejných investícií. E, tie pravidlá, ktoré nariadujú členským štátom e, obmedzovať verejné investície, môžu byť nebezpečné, môžu obmedzovať schopnosť členských štátov investovať tak, že je potrebné možno revidovať rozpočtové kritéria. Odseky 2 a 3 my súhlasíme s vašim názorom, o tom, že EIB musí stále väčšiu časť eh, fondov vyhradzovať na boj proti klimatickým zmenám, ale boli by tam potrebné ešte nejaké upresnenia. Pripomenúť, že EIB eh, ohlásila eh, embargo na fosílne investície do roku 2021. To musíme uvítať a takisto to Európsky parlament musí naďalej sledovať. Pokiaľ ide ešte o koherentnosť, mohli by sme požiadať, aby EIB definovala ekologické kritéria, aktívne kritéria, ktoré by sa uplatňovali v portfóliu, takisto v taxonómii, aby sme neodkladali opatrenia do roku 2022 alebo 2023 a potom odsek 4 EIB by sa nemala obmedzovať iba na klimatické otázky, ale takisto by mala slúžiť aj sociálnym cieľom. E, kedy si financovala ciele, ktoré neboli vždy sociálne zodpovedné, dokonca mohli porušovať ľudské práva, čiže EIB musí Eh, viac poznať projekty, ktoré financovať, musí realizovať dopadové štúdie aj eh, dodatočne ex ante, aby sa zistilo, ako ohrozujú jej projekty napríklad ľudské práva a EIB musí v mandáte mať aj boj proti nerovnostiam, či už ide o štáty EÚ, e e tam sa musia medzi regiónmi rozdielovať spravodlivo peniaze, ale takisto aj pokiaľ ide o veľké nadnárodné spoločnosti a menšie spoločnosti. No a potom E, fiškálna spravodlivosť EIB má projekty, ktoré e, operujú prostredníctvom e, daňových rajov. V rokoch 2016-17 to bolo 5 projektov. Mimo vládka Counterbalance na to upozornila. Boli tam aj projekty prepojené s Mossack Fonsecou. Takže tu EIB navrhujeme, aby prepracovala svoju politiku vo vzťahu k nespolupracujúcim jurisdikciám, ktoré sú daňovými rájmi. Máme zoznam e, OECD, tých daňových rajov, ale ten je prázdny. My budeme mať zoznam EÚ, teraz vlastne ho už máme, hoci máme niektoré výhrady k zoznamu EÚ, ale je to lepšie ako nič. EIB musí odmietuť financovať projekty, ktoré sú spojené so subjektami, Eh, ktoré sú eh, v týchto daňových rajoch a využívajú eh, to známe pravidlo CFC. No a potom ten ďalší odsek, ktorý hovorí o transparentnosti EIB. Sme radi, že tu je táto výpoveď, ale mohli by sme tu dať ešte prepracovanie štandardov pre boj proti korupcii a podvodom. Um, opäť Counterbalance poukazuje na to, že štyri projekty, ktoré sú financované EIB, sú prepojené s korupciou. Napríklad pôžičky, ktoré boli udelené Volkswagenu, vďaka ktorým vybavoval automobily softverom, ktoré, ktorý potom manipuloval emisie. EIB musí byť jednoducho transparentnejšia, to tu musíme napísať, musí prehodnotiť svoj antikorupčný rámec, musí zlepšiť spoluprácu s OLAFom a ďalšími európskymi úradmi aj s EPPO. Čiže mať e, protipodvodovú politiku a musí zabezpečiť, aby vyšetrovacia jednotka EIB bola nezávislá a dostatočne personálne aj finančne vybavená. A to je všetko z našej strany. Ďakujem. Dostali ste cenu za najdlhší príspevok dnes. No a tu, teraz ešte tu máme dve, dva kratšie príspevky. Catch the Eye, pán Roland sa hlási na jednu minútu o slovo. Ďakujem. Ja som sa nedávno stretol s jedným zamestnancom EIB a e, keď propagujete klimatickú agendu z hora nadol, tak sú tam obrovské náklady. Nemecký uh, automobilový priemysel má obrovské straty 40 tisíc pracovných miest, e, keďže spalovací motor sa bude nahradzovať obrovské náklady, to vyvolá, ktoré bude musieť nejako kompenzovať EIB alebo európsky rozpočet. A ja e, sa chcem spýtať, koľko dlhopisov EIB pôjde do financovania koheznosti. Nedostal som odpoveď. Keď vydávate dlhopisy, E, za asset back purchases na spravodlivú transformáciu, alebo keď e, chcete nahradzovať stratené pracovné miesta, tak to nevyváži straty vo forme miest. Um, a preto e, si myslím, toto je môj veľký problém s EIB, že tu bude veľký E, pomer straty e, príjmov, ešte stále Spojené kráľovstvo je veľmi exponované Európskej e, investičnej banke a ešte to tak ostane na ďalších 12 rokov a chcem o tom diskutovať. Spravodajca ešte chce dať chce dať slovo pánovi Nikolajovi Bovgelevičovi, zástupcovi EIB v Bruseli. Dve minúty nie je veľa, ak mám odpovedať na všetky otázky. Nemusíte, nemusíte odpovedať, iba vyjadrenie. Ďakujem veľmi pekne za záujem o, o te, túto tému. Ďakujem správodajcovi, pánovi Eichhotovi aj tieňovým správodajcom za prezentáciu názorov. Uistujem vás, že my pozorujeme hospodárskú situáciu eurozóny a Európskej únie a Takisto hovoríme o podnikoch v celej EÚ. Môžete si prečítať naše správy o investíciách sú na našej webovej stránke a je to zaujímavé čítanie a tam si môžete prečítať, e, čo robíme a aké sú naše prognózy. Máme štyri prioritné oblasti. Podporovať rast a pracovné miesta, inovácie, zručnosti, klimatické akcie, infraštruktúra. A ďalej geografická vyváženosť, aj tomu sa venujeme a verejné, verejná správa. My podporujeme veľa podnikov a projektov, napríklad aj poradenstvom, e, technickými kapacitami, budovaním kapacít. To je veľmi sofistikovaná časť e, biznis modelu Európskej investičnej banky a na to sme veľmi hrdí. A to veľmi pomáha mnohým projektom sa vôbec rozbehnúť. Ehm, vy ste si už vypočuli, že EIB sa má stať klimatickou bankou. To je obrovská transformácia, ktorá nás čaká. Ale je to logické ehm, vzhľadom na dobu, ktorú prežívame a takisto si myslíme, že budeme dôležitým partnerom Európskej komisie. Ehm, budeme podporovať novú Európsku zelenú dohodu. My spolupracujeme už veľmi efektívne s novou komisiou pani von der Leyen na projekte Spravodlivej transformácie aj ďalších. A v následujúcich týždňoch e, uvidíte už aj konkrétnu podporu, konkrétne výsledky. E, Chcel by som na záver ešte poznamenať, e, že fond FC, teda Junckerov plán, tiež priniesol dosť značné dopady a my tej meria menej deleno čísla z hľadiska investícií. My máme taktiež súbor sofistikovaných opatrení, ako naozaj merať dopady. Za rok 2019 napríklad sme vytvorili viac ako milión pracovných miest celej EÚ. Teda čo sa týka transparentnosti a vzťahu s Európskym parlamentom, tu mám tri krátke poznámky. My sme v parlamente priamo zastúpení, máme záujem o dianie v parlamente, vždy sme k dispozícii stretnúť to s vami, vysvetliť naše vnímanie vecí. Tiež sa plne držíme jednotlivých štandardov, ktoré spomenula pani Obry. Máme ich e, zavedené, ja aj kolegové sme k dispozícii, približí vám to, pozorne sledujem situácii v oblasti ľudských práv, transparentnosti, celej e, nekooperatívne krajiny. Nemusíte nám prikazovať, že by sme to mali robiť, pretože my to v skutočnosti už robíme všetko. Ešte posledná vec. Verím, že budeme schopní podporovať vás aj v najbližších týždňoch a ak budete mať nejaké otázky, nech sa páči, môžete sa na nás obrátiť. Ďakujem pekne, teraz dám vám slovo späť spravodajcovi na minútu, ak si želá vystúpiť. Ďakujem. Tak sa aspoň poďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili tieňovým spravodajcom. Myslím, že vo väčšine tém eh, vieme nájsť styčné body. Čo sa týka investičných správ, výkazov prišlo to až po lehote pre stanovisko. Isté, že vezmeme do úvahy pri vypracovaní kompromisov aj obsah tohto dokumentu, čo sa týka financovania malých stredných podnikov, ďalej sociálne aspekty. Myslím, že sa to dobre uberá. Čo sa týka možných kompromisov, ešte možno zareagujeme na ECR, čo sa týka klimatickej banky a politizácie. Ide o verejnú banku, nie súkromnú banku Myslím teda, že logicky e, s verejnou bankou sú spoločné e, politické konotácie. Je to z verejných peňazí, tiež investičná banka samotná vlastne chce byť klimatickou bankou. Isté, že parlament e, to môže vnímať všelijako, nie celkom dobré. Nie je celkom jasné, ako by sa to malo nastaviť. Ďalej sociálna dimenzia, fond spravodlivej transformácie. Aj na to môžeme popracovať. Myslím, že tie návrhy EPP sú dobre Ďalej EIB, čo sa týka transparentnosti, že to je všetko ideálne. Myslím, že tam by sa dali veci vylepšiť o niečo viac. E, môžeme si to prejednať e, s vami aj priamo, bezprostredne. Myslím, že teda celkovo sa to uberá dobre. Teším sa na ďalšiu spoluprácu na kompromisoch. Verím, že sa dopracujeme ku konsultuálnej podpore pre túto správu. Ďakujem. Ďakujem. Teda dá sa predpokladať, že túto správu budú schopní podporiť mnohí Lehota na predloženie správy 2. december, lehota na pozornosť návrhy je 9. december, preskúmanie pozornosti návrhov 22. 23. januára, hlasovanie v Ekone 6. februára, plénum v marci. A najdôležitejšie prebehne spoločné vypočutie Buč Ekon s prezidentom EIB 13. januára v Štrasburgu. Ďakujeme spravodajcovi aj tenevým spravodajcom. A teraz bod 6, 7 a 8 Ide o absolutória. Teda ak chcete opustiť sálu, nech sa páči. Teraz je na to priestor. Spravodajcom je pán Epping, ale zastúpi ho pán kolega Južica. Nech sa páči. Máte zhruba 5 minút, ale možno ani nie. Všetkých 5 minút budete potrebovať. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Vystúpim v mene pána kolegu Dirkiana Eppinga, ktorý sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť, ale nepodarilo sa mu to. Vzhľadom na iné povinnosti. Pán Epping ma požiadal, aby som predniesol v jeho mene nasledovne. Chcel by vás informovať e, o troch témach absolutória, teda konkrétne pre Európsky bankový orgán EBA, ďalej pre Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA a pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ESMA. Čo sa týka ich e, e, výročnej správy za rok 2018, najskôr by pán Epping rád uznal, že v stanovisku dvora auditorov transakcií všetkých troch eh, spomenutých eh, organizácií, čo sa týka ich výročných eh, účtov za rok 2017, sú legálne a regulérne vo všetkých materiálnych aspektoch. Pán Epping tiež konštatuje, že niektoré poznámky je treba predniesť k agentúre EBA. Sú odlišnosti, čo sa týka dohľadných nákladov a kolektívnych výz tak ako sa skonštatovalo v prípade ESMA. Potom, čo sa to prejednalo s zástupcami ESMA, ukázalo sa, že tieto rozdielnosti boli minimálne a účty EBA boli potrebné auditu a boli odobrené na úrovni interného auditného orgánu a Európska komisia je tiež odobrila v roku 2018. Tá teraz to teda vyzerá dobre. Pán Remy, Epping, pardon, upozorňuje, že sú isté výhrady k EBA, že sa presúva v svojej činnosti skôr od regulačnej dráhy k predsadzovaniu a uplatňovaniu unijného práva. A ďalšou obavou je, že e, spojené e, nariadenia, riadenie financovania na úrovni komisia členských štátov ohrozujú nezávislosť Európskeho bankového orgánu a jej dohľadnú funkciu. Pán Epping konštatuje, že príležitosti pre úspory a efektívnosť neboli vykonané vzhľadom na toto, že sa nedostatočne e, využívali spoločné konanie obstarávania na úrovni e, orgánu pre cenné papiere a trhy. Už je spolupráca s ESMO, čo sa týka administratívnych služieb a iných druhov služieb, e, však nesúvisia priamo s jadrem činností. Čo sa týka orgánu pre poistenie a dôchodkové poistenie, tu pán Epping zdôrazňuje, že je treba zajistiť, aby všetky povinnosti sa vykonali v stanovených lehotách, ale Európsky orgán by sa mal držať eh, vydelených a vyčlenených úloh a mandátu, ktorý im udelil parlament a rada. Podobne ako ostatné organizácie, aj eh, EIOPA zatiaľ eh, nevykonala dostatočne prechod od regulácie k dohľadu. Pán Epping navrhuje udeliť absolutórium všetkým týmto trom orgánom za rok 2018, ale zároveň zdôrazňuje, že ich primárnou úlohou je regulačná funkcia a že to musí takto aj e, zotrvať. Pán Epping sa teší na konštruktívnu spoluprácu s teňovými spravodajcami a obaja vám ďakujeme týmto za pozornosť. Ďakujeme. Veľmi slušne ste nahradili pana Eppinga. Pán Čarnický je spravodajcom vo výbore KONT. Chcete sa vyviedriť za SAD? Čeba Moldár ako tieňový tu nie je, ale nech sa páči, pán Fernández ho zastupí. Thank you very much. is not here, but he asked me to to replace him. Ďakujem pekne, kolega Molnar tu nie, ale požiadal ma, aby som v jeho mene predniesol jeho stanovisko. Prečítam ho teraz v jeho mene. Najskôr by som sa rád poďakovala spravodajcovi za vynaložené úsilie k týmto trom témam. V mene skupiny SAD konštatujem, že podporujeme vaše zmýšľanie, aj keď máme aj my ďalšie návrhy na posilnenie znenia. Chcel by som ďalej vyhodnotiť centrálnu úlohu týchto orgánov v snahe lepšie vykonávať dohľad nad finančnými systémami a zajistiť finančnú stabilitu, ochranu spotrebiteľa a transparentnosť. Ďalej v druhom rade tiež by som rád predložil pozmeňujúce návrhy, aby sme zdôraznili význam dohľadu nad verejným finančným sektorom, a keďže to je efektívny nástroj na boj proti daňovým podvodom a praniu špinových peňazí. Po tretie, domnievam sa, že dostatočné finančné zdroje sú e, dôležité pre Európsky bankový orgán, aby mohla aby mohol tento orgán plniť svoje úlohy, čo sa týka boja proti praniu špinových peňazí a zásahu proti financovania terorizmu. Ďalšie orgány ESMA a EIOPA tiež potrebujú navýšenie zdrojov, aby mohli plniť svoj mandát. Ďalej podporujem otvorený, efektívny druh európskej administratívy pre agentúry EÚ. Chceme sa zameriavať eh, na eh, predchádzanie konfliktu záujmov a tiež chceme vytvoriť jednotný právny rámec v prípade takýchto situácií. Ďakujem pekne za zohľadnenie eh, týchto stanovisk v skupiny SAD. Ďakujeme. Teraz za Reniu, Žilboji. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi. Za okolností som tedevým spravodajcom aj vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, pre absolutórium. Um, v prípade orgánov eh, ESMA a EIOPA. Ale teraz eh, vystúpim eh, ako člen výboru ECON. Dvor auditorov skonštatoval, že operácie týchto troch agentúr boli regulérne a legálne. Predsa len však predložíme pozmiaci návrhy k týmto trom stanoviskám, aby sme sa aj my vyjadrili k odlišnostiam v názoroch, napríklad čo sa týka toho, čo nazývate e, spravodlivý e, návrat daňových príspevkov členských štátov. To podľa mňa nie je celkom v súlade e, s nastavením podmienok fungovania Európskej únie, tak ako to ja vnímam, ako to my vnímame. Tiež si kladiem otázku spojenú s prostriedkami, ktoré dostávajú tieto agentúry v kontexte s úlohami, ktorým sú pridelené Hm, ďalej, čo sa týka miery výkonu a eh, pracovného programu, eh, ďalej systematicky sa presúvajú prostriedky buď preto, aby sa vysvetlili o neskorenie, alebo aby sa zmenila hierarchia priorít. Tak ako my všetci, aj ja podporujem efektívne využívanie zdrojov, ale kladem si otázku, či nežiadame niekedy eh, úplne nemožné od týchto agentúr, pridelíme im nové povinnosti bez toho, aby sme navýšili zdroje, ktoré majú k dispozícii. Neviem, či to bude dlhodobo takto únosné. A s touto prvou poznámkou súvisí aj e, e, ďalšia vec. E, systematické využívanie kontraktných agentov. Isté, že nechcem spochybňovať kvalitu ich práce, ale kladiem si otázku, nakoľko je e, efektívne využívať ich. Je to možno nižšie čo sa týka nákladov, krátkodobo, ale dlhodobo, to nie je efektívny spôsob. Dvor auditorov e, v prípade Európskeho bankového orgánu hovorí o určujúcej závislosti e, v sektore informatiky od týchto e, zmluvných agentov. Je to pritom významná časť ich práce a v budúcnosti to bude ešte zásadnejšie, preto je dôležité investovať o mnoho viac do personálu a to dlhodobejšie ak chceme byť dôveryhodní aj do budúcna v očiach občana, ktorý nám kladie legitimné otázky o fungovaní európskych inštitúcií a európskych agentúr, ak chceme predkladať riešenie na problémy, musíme byť realistami. Európske agentúry, Európsky orgán pre dohľad eh, vykonáva svoju úlohu zodpovedne, čoraz viac úloh dostáva každý rok, ale nemá dostatočné zdroje k dispozícii Iba štyri posty navyše e, sú naplánované e, v súvislosti s novými povinnosťami e, agentúry od roku 2020 v rámci boja proti praniu špinových peňazí. To je samozrejme zlý signál vzhľadom na ambície, ktoré sme si vytýčili v tomto smere. A tiež sa to porovná, dajme tomu, s tým, keď Danske Bank nedávno pristúpila k interným šetreniam v oblasti pre nešpinových peniazí 200 pracovníkov bolo vyšlenené na tieto úlohy a taktiež dve externé spoločnosti e, boli poverené týmto úlohami. My sme ešte veľmi vzdialení tomuto scenáru. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Sven Gigol, tie spravodajcom za zelených. Nech sa páči. Ďakujem. Aj keď tu spravodajca nie je, chcem sa mu predsa len poďakovať za to, že pozorne sledoval prácu sekretariátu, dbal na to, aby sa pracovalo kvalitne a tiež zdôraznil otázky, na ktoré by ukázal aj dvor auditorov vo svojej správe. Chceme sa poďakovať e, najmä členom sekretariátu, ktorí e, na tejto téme pracovali veľmi intenzívne. Znenie, ktoré sa tu používa, a opatrne držanie sa mandátu, to je súčasťou podľa mňa urbánnych e, mýtov medzi Londýnom, Parížom a Frankfurtom. V skutočnosti totiž zatiaľ nikto nedokázal, že by sa e, dopustili prekročenia svojho mandátu. Práve naopak, máme e, množstvo oblastí, ktoré naznačil okrem iného aj pán Boye, v ktorých SA nemá dostatok teda tieto orgány nemajú dostatok zdrojov na výkon svojich úloh. Teda ešte stále hľadám prípady, kde by tieto orgány prekročili svoj mandát. Ak teda by sa EPP mohli vyjadriť, uviezť nejaké príklady. Ja už som sa pýtal minulý rok, už spýtam aj tento rok e, sa na to isté a zatiaľ som sa odpovedať nedočkal. Je to niečo podobné ako krokodíly v New Yorkskom e, kanalizačnom systéme. Čo sa týka rozpočtových prebytkov, ja som to pochopil tak, že tento problém sa vyriešil v roku 2012. Ako je možné, že sa opäť objavil, to nechápeme. Veľmi rád by som to pochopil. Ďalej, čo sa týka nastavenia eh, kombinovaného financovania, súhlasím, že toto nastavenie je problémové z hľadiska nezávislosti týchto orgánov. Niektorí kolegovia sa domnievajú, že by to mal byť medzivládny orgán a preto príspevky z rozpočtu by sa vnímali ako cudzie. Ja som opačného názoru práve preto, že budúci pokrok e, týchto orgánov pre dohľad e, úzko súvisí s dostatkom peňazí od členských štátov. Práve preto je tak veľa problémov e, získať dostatočnú podporu v zdrojoch. Ale zrejme sa nezhodneme, preto bude najlepšie buď drží sa tak, takéhoto znenia, ktoré sa dá vyložiť oboma spôsobmi, alebo byť čestný, úprimný a úplne to vypustiť, pretože e, nastavenie financovania sa práve reviduje aj v rámci reformy ESM. Súhlasím s pánom Boye, čo sa týka toho, že je potrebné o niečo viac podporiť tejto agentúry v rámci boja proti praniu špinových peňazí. Isté, že došlo k reforme, ale teraz to musí byť dostatočne vykryté aj s e, druhými Nedávno došlo k ďalšiemu škandálu v prípade Danske Bank a tam musíme vnímať ako jasné zlyhanie hospodárskej správy a a to sa netýka len roka 2018, e, sú jasné dôkazy, že hospodárska správa zlyhala. Mm, agentúra EBA vlastne výsledky svojej práce úplne založila bez toho, aby sa to odôvodnilo, ohrozila sa tým povesť celého orgánu a konalo sa v rozpore s mandátom, ktorý bol udelený týmto orgánom. A ďalej, čo sa týka konfliktu záujmov, otačové dvere videli sme, čo urobil pán Farkaš, že sa to povolilo, že e, dohľadná, dozorná rada to povolila s veľmi miernymi podmienkami. To nie je uspokojivé. Chcem vyzvať týmto verejnosť, aby sa na nás obrátili, ak majú nejaké reálne problémy e, v kontexte týchto dohľadných orgánov parlament je ten e, správny adresát takýchto výhrad. E, teším sa na to, že sa k nám dostanú a že ich pustíme na verejnosť. Ďakujem pekne. Ja ako jediný by som sa mohol spontánne vrátiť do diskusie, ale vzdám sa tohto nároku. Neviem, či sa e, zástupca spravodajcu chce vrátiť ešte na záver k slovu. Chcel by som sa len poďakovať kolegom za vyjadrenia. A Slobujeme, že ich postupím pánu Eppingovi. Ďakujeme. Ešte zhrniem časový plán. Lehota na pozňací návrhy 5. december na poludnie, preskúmanie pozňacích návrhov 22. 23. január, ďalej hlasovanie v ekone ten istý deň, hlasovanie v, vo výbore kon 19. 20. február, pléne, to bude na 2. marcovej plenárke. To je všetko na dnes. Myslím, že sme mali celkom zaujímavé popoludnie. Uvidíme sa zajtra. Začíname o 9. hodine schôdzu. Príjemný večer.